Morning, ladies and gentlemen. I like... Dámy a páni, dobré ráno. Zvyčajne e, začíname z vystúpenia spravodajcu. A teraz mám otázku, dokonca problém. Čo? Čo teraz? Pôjdeme na ďalší bod? That's a possibility to... For... Oh, ah, okay. Yeah. <laughs> Searching. I'm on the floors. No. Welcome, ladies and gentlemen. Vítam vás, dámy a pani. Pekné, krásne ráno. Dnes máme zase obrovský program, mnohé body, ktoré musíme prediskutovať. Všetko sú to mimoriadne dôležité body. A do desiatej máme dve úlohy, ktoré musíme zvládnuť, lebo potom sa bude hlasovať. A ja by som veľmi rád začal prvým bodom rokovania. A poprosil by som pani kolegyňu z spravodajkyňu, ktorej by som odovzdal slovo. Pani Formana Jadon Cizlik, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Herbert? Ako všetci viete, milí kolegovia, v novembri 2010 Európska komisia predložila návrh smernice Rady o narábaní s radioaktívnym odpadom a vyhoratým palivom. Táto smernica predstavuje pokračovanie činnosti komisie z roku 2003. V tom čase komisia predložila spoločný návrh dvoch smerníc o jadrovej bezpečnosti a narábaní s odpadom. Išlo o tzv. jadrový balíček a bol v tom čase zamietnutý Smernica o jadrovej bezpečnosti e, sa opätovne dostala na rokovanie parlamentu a na konci prechádzajúceho volebného obdobia e, parlament schválil túto smernicu. A teraz máme pred sebou návrh smernice o nakladaní s e, radioaktívnym odpadom a vyhoratým palivom. Prečo bola smernica z roku 2003 zamietnutá? Hlavná výhrada spočívala v tom, že táto smernica nezohľadňovala princíp subsidiarity. Okrem toho, um, boli tam aj ďalšie nezhody. Niektorí tvrdili, že smernica eh, zakotvovala spoločný investičný systém a členské štáty sa nazdávali, že požiadavky na financovanie týchto aktivít boli príliš prísne. Eh, ďalším eh, problémom bola skutočnosť, že smernica veľmi jasne e, predpokladala, prepačte, veľmi jasné lehoty na vytvorenie mm, e, zariadení na e, mm, ukladanie tohto paliva, napríklad do roku 2018. Dokonca aj najpokročilejšie štáty by to nestihli, ako napríklad Fínsko. Takisto e, smernica počítala s e, inšpekciami E, ktoré komisia e, mala vykonovať voči národným regulačným orgánom. E, výbor expertov bol poverený touto úlohou a členské štáty považovali to za porušenie princípu subsidiarity. Príprava na schválenie tohto balíčka nebola až taká úspešná, ale myslím si, že v súčasnosti situácia sa zlepšila. Prebehli viaceré diskusie ktoré potvrdili, že smernica o nakladanie s e, radioaktívnym odpadom a vyhoretým palivom je potrebná a to bolo e, potvrdené na e, viacerých fórach, najmä na príslušnej pracovnej skupine. Toľko úvodom. A teraz niekoľko slov o pracovných metódach. Ako zrejme viete, tento návrh smernice vychádza zo zmluvy Euroatom a z tohto dôvodu je súčasťou konzultačného procesu. To znamená, že parlament tu má poradenskú úlohu, ale chcel by som navrhnúť, aby sme pripravili správu, e, ktorá bude obsahovať sa návrhy, ako keby išlo o legislatívny návrh. Navrhujem, aby sme diskutovali o tejto správe 31. marca. Včera som predložila svojim kolegom, tieňovým spravodajcom, e, navrhovaný harmonogram. Predpokladá sa, že e, v júni na druhom e, plenárnom zasadnutí sa o tejto správe bude hlasovať. Maďarské predsedníctvo ma však požiadala o predsunutí tohto termínu, pretože maďarské predsedníctvo si praje, aby sa o smernici rokovala počas ich predsedníctvo a aby celé konanie bolo ukončené. E, poradila som sa s tenevými e, spravodajcami, s pánom predsedom Rojlom, aby som zistila, či e, bude naozaj možné posunúť dopredu hlasovanie vo výbore ITRE z 26. maja na 9. maja. Potom by bolo možné hlasovať o správe v plene v júni tohto roku. To však bude vyžadovať dodatočné zasadnutie výboru ITRE, na ktorom budeme diskutovať o týchto záležitostiach. I keď možno, že by bolo lepšie troška vyčkať až potom sa rozhodnúť, aby sme zistili, aké máme stanoviská v tomto výbore a koľko budeme potrebovať času na hľadanie riešení. Takisto treba odhadnúť čas, ktorý bude potrebný na eh, konzultácie s radou. Potrebujeme zabezpečiť účinnú spoluprácu ak budeme účinne spolupracovať, bolo by možné aj predsunúť tieto termíny. Nebudeme mať žiadne vypočutie, pretože takéto vypočutie e, sa už konalo v decembri minulého roku. A teraz niekoľko slov o samotnom návrhu smernice. Ciele tejto smernici, e, prepačte, smernica má tri ciele. Poprvé, všetky členské štáty musia prijať legislatívu o nakladaní s vyhoretým palivom a radioaktívnym odpadom. Druhým cieľom je to, že všetky náklady by mali znášať e, subjekty, ktoré generujú takýto odpad. A tretím cieľom je zakotviť možnosť zásahu v prípade mm, mm, nesprávnej implementácie legislatív v členských štátoch. Druhý cieľ e, súvisí so zabezpečením e, spravodlivej hospodárskej súťaže na spoločnom trhu s tým, aby subjekt, ktorý vytvára radioaktívny odpad, zabezpečil hromadenie finančných prostriedkov počas využitia týchto e, e, odpadov, ktoré sa použijú na bezpečnú likvidáciu odpadu. Takisto subjekt, ktorý vytvára odpad musí e, zapracovať náklady na likvidáciu e, do ceny e, elektríny generovanej jadrovými elektrárnemi a predávanej na trhu. To znamená, že hm, to zabezpečí správne ceny a umožní spravodlivú hospodárskú súťaž medzi rôznymi výrobcami elektrickej energie na trhu. Ďalším cieľom je cieľ, ktorý súvisí s príslušnými opatreniami. To znamená e, s povinnosťou poskytovať potrebné informácie. Komisie by mala mať e, možnosť skontrolovať príslušné procesy a dostatočnosť vytvorených systémov. Predkladanie správ o realizácii programov je povinné a z tohto dôvodu Komisie bude môcť stále kontrolovať to, akým spôsobom jednotlivé členské štáty vykonávajú takéto činnosti. Smernica e, sa týka všetkých druhov radioaktívneho odpadu a vyhoretého paliva, e, ktoré sa vytvárajú počas e, civilného použitia. Odpad, ktorý sa nenachádza v jadrových zariadeniach a nie je výsledkom ťažby to znamená, že tým sa e, vyhýbame tých oblastí, ktoré spadajú pod ozbrojené zložky niektorých členských štátov a vyhýbame sa duplicite v porovnaní s ostatnými smernicami. Napríklad e, smernicou, ktorá upravuje e, e, e reduktívny odpad súvisiaci s ťažbou nerastných surovín. E, to sa upravuje v inej legislatíve. A, uh, u... a teraz aby som bola konkrétnejšia, táto smernica e, zavadza aj príslušný regulačný orgán. Okrem toho vymedzuje e, zodpovednosti a práve držiteľ licencie e, má na starosti otázky bezpečnosti. Smernica taktiež vyžaduje zabezpečenie odbornej prípravy a vzdelávania. Je tu osobitný článok, ktorý upravuje transparentnosť. Podľa smernice každý členský štát musí vypracovať náhradný program, e, ktorého obsah je e, upravený v smernici. Taktiež v smernici sa hovorí o hodnotení bezpečnosti. E, bezpečnostný prípad a hodnotenie bezpečnosti sú záležitosti upravené smernicou a je tu aj požiadavka na eh, zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov. Eh, podľa prvého hodnotenia tejto smernici sa nazdávam, že je veľmi dobré, že táto smernica eh, sa dostala pred nás. Podľa mňa je dobre pripravená s prehľadnutím na to, čo je v súčasnosti priateľné. Napriek tomu si prajem, aby na niektorých miestach táto smernica obsahovala prísnejšie ustanovenia, pretože v niektorých oblastiach sa e, e, tieto ustanovenia sa zdajú byť príliš e, e, laxné, zatiaľ čo inde príliš prísne. Samozrejme s prihľadnutím na súčasnú situáciu. Taktiež by som chcela navrhnúť e, ešte niekoľko definícií navýše, ktoré podľa mňa chýbajú. Napríklad e, povolené e, uvoľnenie alebo e, samotná definícia jadrového odpadu. Myslím si, že treba o tom diskutovať. Treba taktiež aj diskutovať o, o reverzibilite tohto procesu. Okrem toho smernica pojednáva o potrebe zabezpečiť dostatok ľudských zdrojov odbornej prípravy a vzdelávania. Nie sú tu žiadne konkrétne požiadavky na oblasť výskumu a vývoja. Okrem toho smernica požaduje mm, zabezpečenie príslušných vedomostí na nakladanie s radioaktívnym odpadom a vyhoretým palivom. Avšak vôbec nespomína monitoring. Taktiež sa nazdávam, že nie je celkom vyvažená z hľadiska formulácií. To znamená, že budeme musieť uvažovať o e, e, e, revízii niektorých ustanovení, pretože niektoré z nich mm, z týchto ustanovení patria skôr do smernice o jadrovej bezpečnosti. vzhľadom na predchádzajúce aktivity Európskeho parlamentu v súvislosti s finančnými zdrojmi a na to všetko, čo sme doteraz schválili. Myslím si, že táto smernica je príliš slabá. Na druhej strane musíme postupovať realisticky. Nemali by sme tu predkladať zoznam svojich prianí, ale treba uvažovať e, e, o tom, čo je akceptovateľné a reálne v súčasnosti. Pokiaľ ide o transparentnosť, komisia uvažuje o tom, ako zahrnúť do tohto procesu širšiu verejnosť. Treba premyšľať o tom, či náhodou transparentnosť neznamená niečo viac. Zároveň treba zahrnúť aj definíciu spolupráce a participácie verejnosti e, v súlade s dohovorom z Arhusu. To znamená, že e, subjekty zodpovedné za svoje rozhodovanie by mali mať príslušné práva moci. E, podľa mňa e, v súčasnom znení to nie je celkom jasne upravené. Taktiež e, smernica pojednáva o možných dohodách medzi členskými štátmi. Treba taktiež diskutovať o tom, čo sa stane v prípade dohody medzi členskými štátmi a tretimi krajinami. Také, takéto dohody existujú, treba ich zohľadniť a ne, nesmieme sa tváriť, ako keby neexistovali. Okrem toho navrhujú sa tu aj regionálne iniciatívy a treba premyšľať o rámci e, e, na realizáciu takýchto regionálnych iniciatív. Treba sa vyhnúť tomu, aby takéto rozhodnutia na regionálnej úrovni umožňovali členským štátom vyhnúť sa e, príslušných rozhodnutí do budúcnosti. Treba taktiež premyšľať o požiadavke na plný zákaz na vývoz radioaktívneho odpadu v Európskej únii v tomto smere prebiehajú určité aktivity, podľa mňa e, sú priateľné napríklad spracovanie e, odpadu alebo výskum reaktorov. Treba taktiež premyšľať o tom, ako taktiež ako e, zapracovať skupinu z REC mám na mysli skupinu e, regulačných orgánov Európskej únie. Toľko e, niekoľko všeobecných myšlienok o tomto návrhu. Teším sa na spoluprácu s vami všetkými. A rada by som zohľadnila aj vaše odporúčania zamerané na vylepšenie tejto správy. Chcel by som vyzvať predstaviteľov eh, eh, rady, aby sa vydelili ohľadom svojho pohľadu na spoluprácu s nami. Eh, bola by som rada, keby ste nás ubezpečili, že nás, naša práca nebude zbytočná a že rada zohľadní to, čo sa príjme na úrovni výboru a v plene. Ďakujem veľmi pekne. Ähm, Srdečne ďakujem. A teraz by som chcel, aby sme začali s diskusiou. Máme štyroch, ktorí sa prihlásili k diskusii, do diskusie. My sa musíme časovo ale zorganizovať tak, aby e, sme prešli aj ten druhý program, čo máme na pr- rokovanie, takže 20 minút maximálne. Takže vás poprosím, aby sme boli e, aby sme boli struční. Herman Száros ako prvý. Köszönöm szépen, elnök úr. E, nagyon nagy tisztelettel köszönöm meg Jordán Cizej asszonynak. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pani Cizaj. Je tu veľmi dôležitá téma. A e, pre nás je dôležité, aby, e, je dôležité, že hovoríme o smernici, ktorá nám môže pomôcť riešiť tento problém. Všetky krajiny sú dotknuté, ja tu zastupujem Slovensko, uh, a v mojej krajine sa 40 e, celkovej spotreby elektrickej energie e, vyrába v atomových elektrárniach. Tak ako pani Cizel povedala, pre nás je dôležité e, vedieť, že sa budeme musieť dohodnúť na kompromise medzi prísnym a takým voľnejším um, ustanovením. Nesmieme byť príliš prísni, ale nesmieme byť ani príliš laxní a pre uh, výrobcov to nemôže byť a spotrebiteľov to nemôže byť zase príliš uh, drahé. Vieme, že sú mnohé um, spôsoby výroby, kde sa používajú izopy a teda nie len. A vieme, že nie len v jadrových elektrárniach vznikajú radioakt- vzniká radioaktívny odpad. Uh, Ide o ďalšie spracovanie takéhoto odpadu alebo jeho ukladanie. Mm, existujú tri kategórie a na základe tejto klasifikácie sa rozhoduje, koľko zdrojov je potrebných na, na zaobchádzanie s týmto odpadom to, čo pani kolegyňa povedala, to je veľmi dôležité a to je to, že musíme spolupracovať s radou a že musíme radu priviesť k tomu, aby zohľadnila aj naše odporúčania. Samozrejme, je veľmi dôležité, čo povedala pani kolegyňa o exporte, ja to v plnej miere podporujem. Nesmieme súhlasiť s tým, aby sa odpady, ktoré vznikajú v Európskej únii, sa e, exportovali pardon, no a ukladali alebo spracovávali niekde inde. My si v rámci odpadov a starostlivosti o tento radioaktívny odpad. Vytvárame tiež pracovné miesta a pokiaľ odpad exportujeme, tak tieto pracovné miesta strácame. Nejde tu v podstate len o otázku bezpečnosti prepravy, toto je samozrejme veľmi dôležitá téma a zaujíma verejnosť, ale sú tu aj iné aspekty. Ešte keď dovolíte poslednú vetu, dlhé roky sa jadrová energia potlačila v mnohých ženských štátoch a, a existuje možnosť, existuje riziko, že nebudeme mať dostatok, nebudeme mať dostatok odborníkov mm, ktoré si vyžaduje aj tá smernica. V prípade, že ju príjmeme, jednotlivé členské štáty a parlament by mali pôsobiť spolu práve na to, aby táto téma mala príslušnú pozornosť. Ďakujem pani kolegyni za odvedené práce, podporuj, odvedenú prácu, podporujem ju a, a dúfam, že to dovedieme do zárneho konca. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Som veľmi osobne šťastný vďaka tomu, že sme sa konečne dostali k diskusii, pokiaľ ide o túto základne dôležitú otázku, a síce jadrový odpad a hospodárenie s jadrovým odpadom. A chcel by som povedať, že toto je náš druhý pokus, pokiaľ ide o zablokovanie eh, tohoto jadrového balíka eh, radou v roku 2002. Ja som bol spravodajcom v nadväznosti na eh, smernicu o jadrovom odpade v tom čase a bohužiaľ sme nedospeli k nejakému zdárnemu koncu v tom čase. Dnes to vyzerá inak, pretože táto smernica o bezpečnosti jadrového odpadu už bola prijatá v júni 2009 e, a toto je vlastne znak toho, že žijeme v inej dobe, ako bola doba v rokoch 2003-2004. Toto je doba, ktorú nazývame e, obdobím e, jadrovej nevinnosti. A v tom čase v podstate prevládal konsenzus v medzinárodnom E, vedeckom svete, že e, hlboké úložiska odpadu sú vlastne riešením. A za takýchto okolností sa zdalo, že tá naša diskusia v podstate sa opiera o racionálne a produktívne e, závery. Pokiaľ ide o obsah samotnej smernice, o ktorej dnes diskutujeme, naozaj zdieľam všetky veci, ktoré tu boli spomínané kolegami a takisto som presvedčený, že táto správa je vyvážená a je konzistentná. Takisto vítam aj to, že sa vlastne prevzal istý vzorec predchádzajúcej smernice. V podstate je e, na zodpovednosti štátu vypracovať si svoj vlastný národný plán a pritom je potrebná európska koordinácia a dokonca ešte aj možnosť vetovania e, zo strany komisie v prípade, ak by tento národný plán nebol dostatočne konzistentný na tejto úrovni. A takisto vítam článok 10 v nadväznosti na finančné zásady, pretože tam sú veľmi dobre stanovený, je tam veľmi dobre stanovený hlavný cieľ a síce že tieto finančné prostriedky budú k dispozícii vtedy, keď budú naozaj potrebné. A pokiaľ ide o zostávajúcu časť správy, je veľmi dobre štrukturovaná, pokrýva všetky hlavné, dvo, hlavné e, záležitosti. Samozrejme, že je dôležité e, dohodnúť sa na exporte, pokiaľ ide o Eh, jadrový odpad, ale eh, takisto treba zahrnúť aj otázky bezpečnosti. Ja si myslím, že sme schopní ešte zlepšiť túto smernicu a chcem pogratulovať mojej kolegyni a môže počítať eh, s mojou spoluprácou v plnom rozsahu. Veľmi pekne ďakujeme. Pani kolegyňa Hall má ďalš, ako ďalšia slovo. Ďakujem vám. V prvom rade by som sa chcela poďakovať pani Želi veľmi e, srdečne a hlavne v nadväznosti na e, skutočne veľmi dôkladné konzultácie s tieňovými spravodajcami, pretože tieto naozaj veľmi dobre prebiehajú. A takisto by som sa chcela poďakovať za veľmi detailnú analýzu, ktorú sme dostali z vašej strany, pokiaľ ide o celý rad otázok, ktoré sú celkom jasne v e, tomto dokumente veľmi dôležité. Mňa hlavne v podstate tešilo to, že ste hovorili o aspekte jednotného trhu, pretože toto bola slabosť minulosti, pretože príliš často v minulosti na uh, úkor uh, vlastne uh, nakladania s odpadmi a likvidácie odpadov sa hovorilo vlastne o tom, že sú potrebné dotácie, pokiaľ išlo aj o likvidáciu jadrových elektrární a tieto náklady takýchto obrovských prác jednoducho neboli odzrkadlené v nákladoch, respektíve v cene samotnej elektríny. Takže ja si myslím, že toto je veľmi pozitívny aspekt, že sme sa posunuli dopredu, pokiaľ ide o túto smernicu. Ale mám isté základné obavy. A hlavne v nadväznosti na isté predpoklady, o ktoré sa opiera návrh komisie. A hlavne mi ide o dve veci. V prvom rade komisia tvrdí, že existuje všeobecný konsenzus a e, že vlastne e, takéto e, ukladanie je vlastne naozaj riešením, ale starší ľudia sú znepokojení, pretože samozrejme, že z technickej stránky by sme potrebovali naozaj tiež dostať vlastne takéto správy, ktoré by to podporili ktoré ale tvrdí sa, že údajne vlastne e, toto nie je e, spolahlivé dlhodobé riešenie, pretože skúsenosti z terénu e, sú také, že pokiaľ ide o um, takýto um, dlhodobý odpad, je, že je to veľmi komplikovaná záležitosť. Dovolte mi, aby som vám uviedla jeden príklad. Napríklad vo Veľkej Británii, v Spojenom kráľovstve, sa obrovská starostlivosť venuje tomu, aby sme zabezpečili aj e, v prípade zemetrasenia v podstate to, aby takéto úložiska jadrového odpadu boli bezpečné, aj keby sa povedzme tá e, zem začala otriasať, že by sa naozaj neprišlo by k nejakému poškodeniu takýchto kontajnerov, v ktorých e, je tento jadrový odpad uložený. A my sme napríklad e, mali taký prípad, že nám začali presakovať takéto kontajnery v Spojenom kráľovstve. A môžem vám povedať, že je to veľmi, veľmi ťažká, komplikovaná záležitosť. Samozrejme, že dlhodobé uloženie odpadu je veľmi e, komplikovanou záležitosť, ale nemali by sme jednoducho sa nejakým spôsobom tomuto vyhýbať. Mali by sme to riešiť, nemali by sme to jednoducho len uh, zakryť tým, že vlastne existuje nejaký e, technický koncenzus. A potom ešte ďalšia vec, je tak možnosť istého konfliktu v nadväznosti na to, že čo je akceptovateľné miesto e, takéhoto úložiska, lokalita e, z technického hľadiska a z hľadiska verejnosti. Môže byť samozrejme, že súčasné úložisko jadrového odpadu kde sa skladoval radioaktívny e, materiál po dlhé roky, že je zo strany verejnosti akceptovateľným miestom. Ale samozrejme, že e, žula a síce tie hlboké e, vrstvy žuly, to skutočne sú miesta, ktoré sú z technického hľadiska tie najvhodnejšie na takéto úložiska. Takže mali by sme naozaj uvažovať o tom, že čo je z technického hľadiska najbezpečnejším miestom a nie z hľadiska verejnosti. No myslím si, že toto v podstate, pokiaľ ide o komisiu, je záležitosť, ktorá nebola dostatočne doriešená. Ďakujem. Ďakujem vám pekne, pán predseda. Ja by som veľmi rada predoslala, že si myslím, že táto diskusia by mala byť vedená inak ako diskusia o atomovej energii ako takej, takže nemôžeme ísť cestou pro a kontra, pretože musíme jednoducho nájsť bezpečné skladiska pre vyhoratý jadrový odpad, e, čo najlepší. Hm, takže musíme vedieť <clears throat> a musíme si uvedomiť, že ani e, v jednej krajine, ktoré doteraz prevádzkujú e, dočasné sklady, dočasné sklady jadrového odpadu, neexistujú konečné sklady a každá krajina má skutočne problém má skutočne problém, ktoré, e, ktorý musíme vyriešiť. Moja krajina má takéto hĺbkové úložiská, v 70 rokoch sa um, sa prevádzkoval taký konečný, také konečné úložisko jadrového odpadu v bývalých solných baniach. Teraz sme to museli zrušiť, dokonca sa, um, a, mus, a musíme to zrušiť, odporúčalo sa, že sa musí tento jadrový odpad vybrať. Nemáme, nemáme ešte technológiu na to, ako dostať tie eh, súdy s jadrovým odpadom eh, ktoré sú v 700-metrovej hĺbke. Eh, ani tie súdy nie sú robené na to, aby sa po 30 rokoch aby sa po 30, teda v koncom 70. rokov sa uzatvorilo, uzatvorilo toto úložisko a my teraz stojíme pred otázkou, ako, tomu, ako to zrealizujeme, ako to vyčistíme. Takže rozhodnutie o tom, kde by boli takéto e, koncové e, alebo konečné úložiska. Je, tu je potrebné zohľadniť skutočne e, veľké množstvo aspektov, medzi iným aj geologické danosti jednotlivých, jednotlivých um, lokácií a v podstate je potrebné vedieť, že e, niektorí aspekt, e, experti pardon, volajú e, niektoré lokality, že supergap, to znamená, že by do hlbokých priestorov, kde bude uložený, uložený jadrový, od, a jadrový odpad, že by tam mala prístup voda. Takže pri vypočutí vo výbore povedal jeden expert, že náklady nesmú e, zohrávať žiadnu úlohu, pretože pri konečnom úložisku jadrového odpadu ide o takú vec, ktorá je relevantná pre stovky generácií po nás. To znamená, že tu musíme mať na zreteli len čo najvyššiu mieru e, bezpečnosti. Takže ja e, samozrejme mám ešte veľké množstvo otázok, ktoré musíme pre prediskutovať aj so spravdajkyňou a ja jednoducho nemôžem e, uznať a akceptovať, že by jadrové odpady boli vylúčené z tejto oblasti alebo že by boli vylúčené z vojenského využitia tým, že by sa pre odpady z vojenskej činnosti e, ukladali do, do iného alebo do ďalš, úplne iného uložiska, takže toto pre mňa nie je vieryhodné a takisto nemôžem akceptovať, že vyhoreté e, palivové e, tyče by nemali e, spadať do e, oblasti pôsobnosti tejto smernice a takisto sú ďalšie oblasti, e, kde by som povedala, že že využitie v atomovej, v, atoma, atomárnom kolobehu, kde vzniká, sú určité procesy, kde, vznikajú, kde vzniká jadrový odpad, ktorý doteraz nespada do pôsobnosti tejto smernice, o ktorom sme doteraz nehovorili. Takže nesmieme skutočne nejaké veľké časti takéhoto obchodu, odpadu pardon, vynechať, ale mali by sme to upraviť pre všetky tieto odpady spoločne a navrhnúť spoločné riešenie. Ja si myslím, že je potrebné ešte diskutovať takisto o otázke um, involvovania e- verejnosti. Ja si myslím, že uh, my to síce, eh, my to síce robíme podľa pravidel euro a tomu môžeme síce eh, tam eh, spolu diskutovať, ale myslím si, že pre členov Európskeho parlamentu by mali mať aj inú možnosť ešte spolupráce na tomto. A čo sa týka verejnosti, ja som sa zúčastnila na konferencii um, spoločnosti pre príslušnej spoločnosti, ktorá hovorí, kde sa hovorilo o tom, že táto téma je mimoriadne dôležitá. Musíme skutočne komisiu tlačiť k tomu, aby sa tejto téme venovala, pretože e, to verejnosť zaujíma a verejnosť sa tým zaoberá. A musím konštatovať, že čo sa týka civilnej spoločnosti, tak sa v rámci konzultačného konania e, Mm, musí skonštatovať, že mnohé tieto aspekty nie sú v smernice zohľadnené a čo sa týka teda uskladnenia, respektíve konečného uskladnenia takéhoto jadrového obchodu, tam sú občania dosť nahnevaní a čo sa týka Nemecka, tu môžem povedať, že dohoda s, občanka, s občanmi nebude možná, pokiaľ neprebehnú skutočne detálne konzultácie. Sú mnohé otvorené otázky, ktoré vyplývajú z preskumávania konečných úložisk jadrového odpadu za posledné roky a tieto sa týkajú aj skutočne otázky konečného riešenia, konečného uh, úložiska, respektíve čiastočnej reverzibility v priebehu určitých periód. A tieto sa týkajú potom aj tej zásadnej otázky vybratia tohto jadrového uh, odpadu. A myslím si, že ten časový harmonogram tak, ako vyzerá, uh, pri e, tejto smernici my máme síce trošku priestoru e, na ďalšie diskusie, ale nesmieme zostať pod tým komplexom. A toto je veľký problém v Európskej únii, e, že je málo, je veľmi málo uh, ďalších krajín okrem Európskej únie, ktoré by mali také veľké množstvo atomového odpadu a uh, ako má Európska únia a myslím si, že práve preto sa musíme veľmi precízne a veľmi detailne venovať príprave tejto smernice a diskutovať tieto zásadné otázky, tak aby sme našla naše konečné riešenie. Ja vidím, že ste veľmi netrpezliví, ale toto nie je maličkosť, čo máme na stole. Tu ide skutočne o veľmi mimoriadne relevantnú veľkú úlohu, ktorá, ktorú komisia e, položila na naše stoly, aby sme sa s tým zaoberali, tak preto vás žiadam o to, aby ste boli trpezliví a myslím si skutočne, že to nie je žiadna maličkosť. Vážený, vážená pani Hamsovej, pán predseda, trpezlivosti vám koľko chcete. Uh, toto je, súhlasím s vami, že to je dôležitá otázka a my vždy máme veľmi dôležité otázky, len máme toľko veľa programu v dnešnej agende, e, že musím byť aj nepríjemný a dbať na rečnícky čas, pretože ten druhý sa zase bude, ten druhý bod, ktorý musíme prebrať, e, tam sa zase sa bude rozčovať, že sme jeho bod neprebrali. My ja som samozrejme povedal, že musíme e, diskutovať tak, aby sme mali dosť času ešte na diskusiu na e, ďalší e, na ten ďalší bod. Ja samozrejme som ochotný sedieť ešte aj dneska popoludní, len tam býva väčšinou veľmi málo kolegov prítomných. Pani. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Prepačte, pre, ja som prišla neskôr, pretože sme mali prácu s ostatnými eh, kolegami na iných veciach. Ako tieňová spravodajkynia som sa zúčastňovala tejto práci na tejto správe. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni a aj ostatným tieňovým spravodajcom. Zdá sa, že naozaj máme za sebou veľmi úspešnú spoluprácu, ktorá vlastne pretrváva od samého začiatku. Prediskutovali sme harmonogram, môžeme ho podporiť a chcela by som len spomenúť, že maďarské predsedníctvo by bolo mimoriadne e, potešené, ak by sa vlastne do končila práca na tomto dokumente, čo sme počuli včera od pána ministra, i keď samozrejme budeme musieť všetky tieto dôležité veci prediskutovať čo najdetailnejšie, ale musíme pamätať na možné dátumy zo strany rady a hlavne z toho dôvodu, že Európsky parlament je len konzultačným orgánom pretože táto e, smernica vlastne spadá pod Európsku e, zmluvu. Takže e, Euroatom, zmluva o Euroatome samozrejme existuje, 27 členských štátov s týmto súhlasia, na druhej strane samozrejme má právo Európsky parlament do tohto zasahovať ako konzultačný orgán, ale samozrejme, že prebehne istá diskusia v rámci Lisabonskej zmluvy a spolurozhodovanie s e, Európskym parlamentom nám umožní to, že budeme zohrávať ďaleko dôležitejšiu úlohu, ale je veľmi dôležité, aby výbor ITRE toto bral veľmi vážne a spravodajkyňa to berie veľmi vážne a konzultuje o týchto otázkach a dáva nám možnosti prostredníctvom našich diskusí oboznamovať aj verejnosť s tým, čo tu robíme. Ja si naozaj myslím, že hlavnou otázkou, o ktorej musíme rozhodnúť v nadväznosti na túto smernicu, je to, že čo je vlastne dôležitejšie. Pretože máme veľmi veľké ambície a potom nakoniec tých 27 členských štátov jednoducho um, vypadlo, vypadne z týchto vecí a potom nič nedosiahneme, alebo sa pokúsime o to, že budeme postupovať krok za krokom, že budeme skutočne uh, um, <clears throat> odsúhlasovať tie veci, ktoré môžeme a tie veci, na ktorých sa nevieme dohodnúť, tie zatiaľ necháme bokom. Samozrejme, že my ako uh, skupina socialistov, my by sme boli za ten druhý príklad, pretože ak eh, nebudeme sa vedieť na niečom dohodnúť, tak eh, to jednoducho by sme mohli dať v podstate zatiaľ nechať bokom to je jednoducho cena, ktorú budeme musieť za toto zaplatiť. A to by som chcela povedať hneď na začiatok. A ako um, <clears throat> tieňový spravodajca chcela by som spomenúť niekoľko otázok. Samozrejme, že tá zodpovednosť musí zostať na členských štátoch, ale ani ten ekonomický rozsah, ani ten prírodzený rozsah to nie je niečo, čo by bolo možné riešiť na úrovni jednotlivých členských štátov. Keď sa pozrieme na kontinent ako taký, vidíme, že napríklad v Spojených štátoch amerických hľadajú jedno konečné riešenie, jedno konečné miesto, lokalitu, kde by sa skladoval tento odpad. Je, my budeme sa musieť uvažovať o tom, že či nebudeme musieť politické e, bariéry vlastne zlikvidovať a či nebude potrebné naozaj sa pozerať na to, tak povediať, z väčšieho uhla pohľadu, pokiaľ ide o to, čo je možné akceptovať zo strany e, verejnosti a tak ďalej. Samozrejme, že vyhorené e, jadrové články tie sú, sa istým spôsobom prepájajú s ďalšou otázkou, a ktorá je viac investigatívna, to znamená, že čo vlastne nazývame export, e, je to tá krajina pôvodu, kde sa vlastne nejakým iným spôsobom využívalo, alebo je to tá krajina v podstate, ktorá bude určujúcou, kde sa vlastne nejakým spôsobom spracovávali tieto e, jadrové články. Toto bude veľmi veľkou otázkou pre radu a chceli by sme vydať signál Európskemu parlamentu, odsúhlasíte to, čo odsúhlasiť môžete a jednoducho potom sa pohnite ďalej toto je mimoriadne dôležité, pretože sa to spája aj so smernicou o bezpečnosti a myslím si, že budeme musieť nájsť riešenie medzi týmito dvomi smernicami. My by sme tu chceli dosiahnuť to, že nech sme prediskutovali čokoľvek v nadväznosti na bezpečnosť, tá bezpečnosť v podstate nebude presahovať tú úroveň hospodárenia s jadrovým odpadom, pretože nemôžeme prirodzene <clears throat> riešiť všetky otázky bezpečnosti týkajúce sa celého jadrového priemyslu. Ja si naozaj myslím, že toto nie je patričné miesto. Máme samozrejme množstvo iných možností, ako si toto prediskutovať a dúfam, že sa na tom dohodneme. A nakoniec, pokiaľ ide o transparentnosť a, a povedomie verejnosti, ja si naozaj myslím, že v Európe sme sa už naučili, že vlastne je veľmi dôležité komunikovať s verejnosťou posledných prípadoch, e, pokiaľ ide o ropný priemysel, napríklad sme to videli, že <clears throat> ako vlastne tento ropný priemysel e, pokulháva e, v nadväznosti na jadrový priemysel, pokiaľ ide o takúto komunikáciu. Mali by sme jednoducho verejnosti <clears throat> dať vedieť isté veci. Je to naozaj veľký pohyb dopredu, je to niečo naozaj, čo je, smeruje k transparentnosti. Dúfam, že sa nám podarí dodržať harmonogram, pán predseda, a rada samozrejme dostane náš e, konzultačný materiál, e, a, takže prajeme veľa šťastia spravodajkyni a veľmi sa tešíme na to, že budeme môcť spolupracovať. Ďakujem pekne. teraz by som chcel požiadať komisiu, aby sa stručne vyjadrila. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, budem naozaj stručný v prvom rade si myslím, že po vystúpení pani spravodajkyne a tenevých spravodajcov je jasné, že, všet, že sa to dotýka všetkých 27 členských štátov, ktoré majú e, jadrový odpad, ktorý sa vytvára či už e, z reaktorov, ktoré sa prevádzkujú na účely získania elektrickej energie, alebo nie. Máme príslušný priemysel, výskum, a potešila eh, ma vystúpenie pani Harams, ktorá povedala, že nejde tu eh, o to, aby sme eh, sa sporili áno alebo nie, ale o lepšie riešenie. A teraz otázka, čo je najlepšie riešenie z hľadiska vedeckého, technického konsenzu. Mm, v dokumente, ktoré máme pred sebou, mm, mm, už sme pripravení poskytnúť referenčné údaje, na základe ktorých sa môže rozhodnúť. Pokiaľ ide o vedeckú zhodu, e, to neznamená, e, e, že existuje zhoda v spoločnosti. A podľa nás je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili transparentnosť a mm, mm, účasť obyvateľstva v našom návrhu. Fínsky a švedský návrh preukázali príklad preukázali, že najlepšie tie technické riešenia nie sú na nič dobré, pokiaľ ich neakceptuje obyvateľstvo. Takisto aj definícia odpadu a e, všetko, e, e, čo sa tu uvodzalo, treba zohľadniť a prosím o pochopenie. Ani komisia, ani ráda, ani parlament nemajú teraz právny základ podľa E, dohodu o euroatome, aby sme nakladali s e, vojenským odpadom. V dvoch rozhodnutiach Európsky súdny e, dvor povedal na obmedzenia, ktoré platia voči komisii a nemôžeme to rozšíriť na odpad vojenského pôvodu. Pokiaľ ide o zvyšok, sme otvorení voči kompromisom a pragmatickým riešeniam. Zákaz na o vývoz, e, o ktorom sa tu hovorilo, alebo prípad bezpeč, alebo bezpečný prípad, o ktorom sa tu hovorilo. E, myslím si, že tu, sú tu viaceré možnosti, ale zase podliehame e, pána predsedu, podliehame pánovi predsedovi, vieme, aké máte zamery. A záverom posledné slovko. Komisia je vždy k dispozícii pre pani spravodajkyňu a tieňové spravodajky spravodajcov, aby sme diskutovali o technických iných riešeniach. Ďakujem veľmi pekne. Pani Cidli, e, teda, ona chceš ešte hovoriť, alebo... Ďakujem veľmi pekne za všetky e, vaše pripomienky, milí kolegovia. E, vymenovali ste viaceré záležitosti, ktoré si vyžadujú pokračovanie diskusie. Súhlasím s vami, s vami mali by sme v našich e, e, rozhovorách byť ambiciozni, ale zároveň e, pri rozhodovaní musíme byť realisti, musíme byť pragmatisti. Ďakujem za spoluprácu, ďakujem komisii rade, ktoré preukázali pripravené spolupracovať s nami. Ja sa chcem poďakovať. My sme vlastne predniesli všetko, čo sme potrebovali a tým sme vyriešili bod 10 Teraz chceme e, začať jedenástku na 3 minúty, alebo začneme radšej hlasovať a potom začneme a potom pôjdeme na jedenástku. Dobre. Takže vás chcem všetkých požiadať, aby sme sa vrátili e, k tomu riešeniu zo včerajška, pretože inak nestihneme a nezvládneme náš program na dnes takže všetci môžu e, hovoriť, ale maximálne dve minúty. Takže vážené dámy a páni, máte svoje hlasovacie e, lístky, hlasovacie kartičky, dajte si ich do prístrojov. Ste všetci pripravení na otvorenie, na začatie hlasovania? Môžeme začať. Dobre, takže začneme eh, priemyselnou politikou. Takže pán kolega Matias má, pani kolegyňa. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že mali by sme trošku počkať, pretože viacerí kolegovia ešte eh, sa nedostavili. Eh, rátalo sa s tým, že sa začne hlasovať o 10. a mnohí ľudia prídu iba na hlasovanie. Ak sa poobzeráme, vidíme, že táto miestnosť je prakticky prázdna. Poprosím, aby sme počkali 10 minút. E, prepačte, 5 minút. Erklären wir das jetzt mal. Wie viel Uhr haben Svedlíme sme si, koľko máme, koľko hodín máme. Ja mám 10. Nie je 10. Koľko je presne? Dobre, takže začneme s diskusiou k tomu ďalšiemu bodu. Začneme teda ten bod číslo 11. Takže odovzdávame slovo Rite Kolovi, aby sme mohli začať rokovanie o 11. bode, potom to prerušíme a budeme hlasovať. Nemáme až tak veľa času na zvyš, takže Rita Kolola a samozrejme nie len ona e, musí mať e, možnosť e, hovoriť. Poprosím vás, aby ste venovali ďakujem, ale bude v poriadku, ak budem hovoriť viac ako 5 minút, lebo e, nestihnem to počas 5 minút. No, vynasnažím sa. Mala by som e, hovoriť o stretnutí v Cancúne, e, e stretnutí venovanom klimatickým zmenom v Mexiku a dúfam, že ma budete počúvať. Bola som súčasťou našej delegácie a e, zodpovedná, zo, som zodpovedná za uznesenie o Cancúne. Prepačte, prosím vás, dámy a páni, bolo by, prosím vás, možné, e, aby ste boli e, ticho. Nie je to fér. E, mnohí ľudia prichádzajú na poslednú chvíľu, potom začínajú sa rozprávať a neposkytujú ostatným možnosť pokojne počúvať. Takže Rita, nech sa páči, máte slovo. E, mali sme veľmi neúspešné stretnutie v Kodani a preto E, keďže sa nepodarilo sa dosiahnuť e, e, pokrok počas prípravných zasadnutí. Mysleli sme, že celá iniciatíva už stroskotala, ale konferencia v Cancúne napokon nás prekvapila, pretože sa podarilo uzatvoriť a takmer jednomyselne prijať. Bolo, iba Bolívia bola proti. Materiál obsahuje viaceré body, Išlo o novom z hľadiska rokovanie o klimatických zmenách. Samozrejme, pokiaľ jeden bod nie je rozhodnutý, nič nie je rozhodnuté. Ale napriek tomu e, tento proces sa podarilo e, popísať podstatne lepšie. E, stretnutie v Cancúni preukázalo, že na úrovne OSN približne 200 krajín sa dokáže dohodnúť na niektorých bodoch Ehm, treba ehm, vzdať hold ehm, mexickému ministrovi zahraničia, ktorý pôsobil ako predseda. Podarilo sa mu vytvoriť e, e, e, podmienky na mm, dôveryhodné rokovanie a to bolo veľmi mm, potešujúce pre rozvoj krajiny ako India a Čína. Hlavné oblasti, kde sa podarilo dosiahnuť dohodu, vymenujem ich 9. Poprvé, obnovenie rokovania e, o e, e, kodanskej dohode o obmedzení zvýšenia teploty dvomi stupňami. Po druhé, záväzné dohody o sľuby podľa kodanskej zmluvy, pokiaľ ide o financovanie rozvojových krajín zo strany priemyselne vyspelých krajín. Po tretie, všetky krajiny sa zaviazali, že budú predkladať eh, správy o meraní a verifikácii misií a to bolo eh, požiadavkou eh, vyspelých krajín, aby poskytli financie rozvojovým krajinám. Po štvrté, v dohode s Kodani sa hovorilo, že v januári 2010 vyspelé krajiny by mohli vyhlasiť dobrovoľné záväzky pre rok 2020 E, tieto vyhlásenia boli zakotvené e, v dohode z Cancúnu, avšak stále e, sú nezáväzné. Po piaté, jednotlivé krajiny sa dohodli, že budú pokračovať v rokovanie podľa kiotského protokolu, pokiaľ ide o budúce záväzky vyspelých krajín. Dohodli sa, že nebude žiadny rozdiel medzi prvom obdobím 2008 až 2012 a druhým obdobím, e, kočnúc e, e, obdobím 2013. Ale je už teraz e, jasné, že e, dôjde k prerušení, pretože Japonsko a Rusko zamietli prebrať na seba budúce zodpovednosti. Okrem toho, no, v USA ešte sa nezačalo prvé obdobie, pretože Spojené štáty neratifikovali Kielský protokol a Kanada v roku 2006 e, vyhlasila, že vystupuje z Kielského protokolu, ktorú, ktorý predtým mm, e, e, ratifikovala. Po šiesté, rozhodlo sa, že sa bude predchádzať nerovnakému vývoju v rozvojových krajinách ďalej technologické mechanizmy, mm, o ktorých hovorila Kiotská dohoda, boli vytvorené po 8. E, mechanizmus e, čistého rozvoja pre rozvoj Ukrajiny bol viac posilnený. Napríklad projekty e, CCS podľahajú veľmi prísnym kritériám. A napokon po deviaté, na podporu adaptácie bol vytvorený adaptačný rámec. Aby som zhrnula, je možné odhadnúť, že nedôjde k novým záväzkom na úrovni OSN, pokiaľ ide o zníženie emisí, či už vo výspelých alebo rozvojových krajinách. E, ostatné formy e, globálnej spolupráce sú možné, avšak e, povinné záväzné cieľy stále chýbajú. Prečo je to tak? Významnými konkurentmi náš Európskej únie, ako je e, Kanada, e, Japonsko, USA, povedali, že po e, roku 2012 nebudú záväzné prísľuby a bez toho nemôžeme si predstaviť, aby veľké krajiny ako Čína, India a Brazília sa k niečomu zavezali na úrovni OSN. Ďalej rozhodujúcim faktorom bude aktivita e, e, ďalšieho e, prezidenta Spojených štátov a, a kongresu, a to budeme vedieť až po roku 2011. Vkladali sme veľké nádeje do Obamu, ale neboli zrealizované. Pokiaľ nástupca Obamu si bude počínať lepšie, pokiaľ si nebude počítať lepšie, situácia sa nezlepšie v ostatných e, vyspelých krajinách, takže je veľmi pravdepodobné, že jednotlivé krajiny budú e, prichádzať s dobrovoľnými vyhláseniami a záväzkami a Európska únie e, nemôže pokračovať e, e, v cesti e, záväzných e, e, škrtov. To je môj osobný názor. Ďalšie stretnutie sa bude konať v novembri, decembri v Durbane v Južnej Afrike a ďalej v Katare v roku 2012. Nemôžeme očakovať nejaké významné rozhodnutie, skôr doľaďovania a doplnenie eh, dohôd z Cancúnu. Ďakujem veľmi pekne. Srdečne ďakujem, že ste to eh, predniesla takto veľmi pokojne. Prerušíme teraz tento bod, potom po hlasovaní sa e, k tomu vrátime. Mám teraz potešenie vyvolať ďalší bod dnešného programu, a to hlasovanie. A som potešený, že vidím toľko kolegov v sále. Využijem to na, sa na informácie aj osobné poznámky za prvé. Uh, poslednom čase práve tento týždeň a aj v budúcich týždňoch zrejme budeme mať veľmi uh, plné programy. Máme niekoľko riešení, ako s tým zaobchádzať. Takže Buď budeme veľmi disciplinovane rečniť maximálne dve minúty, a tak aby sa dostali k, k mikrofónu všetci. A, e, to je jedna rieš, jedno riešenie a druhá, druhé riešenie neurobíme si tak veľa, ne, neurobme si tak nabitý program. A tretia vec, pridáme si dni zasadania. A ja chcem od vás vedieť, ktorý, ktorú cestu si želáte. To znamená, pokiaľ chcete, aby sme pokračovali takto, menej dní e, zasadnutí a nabitejšiu agendu, tak e, vám, vás musím upozorniť, že budem ešte oveľa prísnejší, čo sa týka dodržiavania rečníckého času. Je to veľmi nepríjemné, ale budem aj ja e, zlý, pretože jednoducho musíme umožniť všetkým, aby sa vyjadrili. A ďalšia ďalší bod. V predsieni máme veľa ľudí. Ehm, ktorej po, po zmene programu, to znamená väčšinou pred a po hlasovaní, e, tak ja si myslím, že bolo by dobre, keby ste umožnili práve, keby ste to robili, keď opúšťate sálu alebo vchádzate, keby ste boli takí férovi a robili toto potichu. E, teraz napríklad kolegyňa naša hovorila a mnohí z vás vchádzali a sa zabávali a bolo to veľmi rušivé, takže poprosím vás všetkých, všetko toto je veľmi ťažké, nie je to veľmi príjemné, ale pokiaľ chceme takto pokračovať, to znamená, že diskutovať je mnohé, oveľa viac bodov a nemať uh, toľko um, zasadnutí, uh, tak musíme byť extrémne disciplinovaní. Ak má niekto nejaký iný múdry návrh, rád ho príjmem, ale tá cesta, ktorú volíme teraz, uh, že vždy môže byť prítomný len časť kolegov, ale pokiaľ sú tu, tak samozrejme eh, chcú čo najdlhšie rečniť, tak toto sa nebude môcť realizovať. Prepačte mi to, ale musel som to povedať aby sme si to vyjasnili, aby ste možno mali pochopenie preto, že niekedy som taký prísny. Takže prejdeme e, k hlasovaniu. To je e, iniciatívna správa o priemyselnej politiky pána Langeho. Mať, sú tu aj tri um, ústne pozmeňovacie návrhy, tie, k tým sa dostaneme potom neskôr. Takže kompromis číslo 3, kto, to je za, kto je proti, zdržali sa. A prijatý A teraz prejdeme na 55. Za, proti, zdržali sa. Zamietli 56 za, proti. Dovolte mi to. Ešte raz 56 za. Proti. Zdržali sa. To si musíme elektronicky skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Mm. Takže bol um, prijatý 57 za. Päťdesiatosem za, proti, zdržali sa, prijatí. Vážený pán predseda, myslím si, že som niečo nepochopil, ale 57. o nej sme nehlasovali. 57. obsahuje kompromis číslo 3, ja som to tiež nevidel, ale je to tak. 65 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý 66 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 77 za, proti, zdržali sa prijatí. 79 za, proti, zdržali sa prijatí. 80 za, proti, zdržali sa prijatí. 81 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. 86 za, proti, zdržali sa, prijatý. 87 za, proti, zdržali sa, Tiež prijatý. 89 za. Proti. Držali sa. Zamietnutý. 92 za. 89. -ka. Takže kontrolujeme elektronicky 89. -ku. Otváram hlasovanie. prijatý. Dobre. Takže prijatý. 92 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 93 za. Proti. Zdržali sa prijatý, 94 za. Proti. Zdržali sa prijatý, 95 za. 95 za proti, zdržali sa prijatí, 96 za, proti. To si skontrolujeme. Takže 96 elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Hm. Áno, zamietnutý. Kompromis 6 za, proti. Zdržali sa. Prijatý. 6A za, proti, zdržali sa, prijatí. A teraz 110 za, proti, zdržali sa, prijatí. 111 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatí. 117 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 123 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 124 za, proti, zdržali sa prijatý. 125 za, proti, zdržali sa prijatí. 126 za, proti, zdržali sa, prijatí. 127 za, proti, zdržali sa, prijatý. 128 za, proti, zdržali sa, prijatí. 130 za, proti, zdržali sa, prijatí. 131 za, proti, zdržali sa, prijatí. 132 za, proti, zdržali sa prijatí 133 e, <clears throat> za, proti, zdržali sa prijatí 134 za, proti, zdržali sa prijatí 135 za, proti, zdržali sa prijatí 136 za, proti, zdržali sa zamietnutí 137 za, proti, zdržali sa prijatí 138 za, proti, zdržali sa, Prijatý. 140 za, proti, zdržali sa, to si skontrolujeme. 140. -ka. Jeden EPP je navyše. A A ešte stále jeden EBP navyše. Dobre, už je v poriadku. To v poriadku, ale nemáme však žiadne výsledky. Áno, je to schválené, ďakujem. 141 sa Han odpadá. Takže 142 za, proti, zdržali sa prijatí. 143 za, proti, zdržali sa prijatí. 144 za, proti, proti. Ešte raz proti. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 144 za proti. Zdržali sa zamietnutí. 146 za, proti, zdržali sa prijatí. 147 za, proti, zdržali sa prijatí. 148 za, proti, zdržali sa prijatí. 149 za, proti, zdržali sa prijatí. 150 za, proti, zdržali sa prijatí. 151 za, proti, Zdržali sa? No to si skontrolujeme. 151. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Abo zamietnutý. Mhm. Kompromis 9 za. Proti, zdržali sa. Prijatý 152. Pardon, zdržali sa prijatí 163 za proti, zdržali sa prijatí 162 proti, zdržali sa prijatí 165 za proti, zdržali sa prijatí 166 za proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 10, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 185 za, proti, zdržali sa prijatí. 171 za, proti, zdržali sa prijatí. 172 za, proti, zdržali sa prijatí. 173 za, proti, zdržali sa prijatí. 176 za, proti, zdržali sa prijatí, 177 za, proti, zdržali sa prijatí, 178 za, proti, zdržali sa prijatí, 179 za, proti, zdržali sa prijatí, 180. 179, takže skontrolujeme elektronicky 179, otváram hlasovanie a končím hlasovanie. A je to Máme jedného EPP navyše. No dobre. Takže prijatý. 180 za, proti. Zdržali sa prijatí. 181 za, proti. Zdržali sa prijatí. 182 za, proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí, 182, 192, pardon, zamietnutí, ten bol stiahnutý. 192 stiahnutý, 194 za, proti, Môžem to ešte raz uvidieť? Takže 194 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Teraz 195 za. Proti. No to si skontrolujeme. 195 si skontrolujeme elektronicky. Otvor, Takže 195 kontrolujeme elektronicky. 195. Dobre? Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. A prijatý. Ďakujem. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatý 198 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí, 202 za, proti, zdržali sa prijatí, 205 za, proti, zdržali sa prijatí, 203 za, proti. A prepačte, nie, nie, nie. Odpadá, 203 odpadá, 204 za, proti, To si skontrolujeme. Takže 204 kontrolujeme. Elektronicky otváram hlasovanie. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. A prijatý. Kompromis 14. Kompromis 14. Kto je za? Proti, zdržali sa. Prijatý. 210 za. Proti, zdržali sa. Prijatý. Kompromis 15 za proti, zdržali sa prijatí. 217, to je za, proti, zdržali sa prijatí. 218 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí. 229 v dvoch častiach. Za, A nie, nie, nie, to je zase moja chyba, hovorí vám predseda. Takže prvá časť odpadá a hlasujeme o druhej časti. 229, druhá časť. Hlasujeme za proti. Je to prijaté. A skontrolujeme to. Takže skontrolujeme elektronicky. Takže je to príliš rýchly. Takže 231 za, proti prijatý. Kompromis 17 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 18 s ústnym pozmeňovacími návrhmi. Čo sa týka ústnych pozmeňovacích návrhov, sú tu námietky. Ústny pozmeňovací návrh je, od, je ALDE, pane Hall. Máte ústy pozmeňovací návrh, nech sa páči. Ďakujem, pán... <clears throat> ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem e, spravodajcovi za to, že mi povolil v podstate tento prvok, ktorý bol prehliadnutý, predložiť. Pokiaľ ide o kompromisný návrh 18, <clears throat> len vtedy, ak je to plne kompatibilné s cieľmi rozvoja e, dohôd o hospodárskom partnerstve. Takže prosím, má niekto nejaké námietky e, proti tomuto ústnemu pozmenujúcemu návrhu? Takže budeme hlasovať o 18 s možnou úpravou. Takže za prijaté. 244 za, proti, zdržali sa prijatí. 247 za, za, proti, zdržali sa prijatí. 248 za, proti, zdržali sa prijatí. 249 za, proti, zdržali sa prijatí. 252 za, proti. Uh-huh. Takže ešte raz, 252 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme elektronicky. Takže kontrolujeme 252. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. 253 za, proti, zdržali sa, prija- zamietnutí, 254 za, proti, zdržali sa, prijatí, 255 za, proti, zdržali sa, prijatí, 257 za. Takže 255 ešte raz kontrolujeme, dobre? Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. No, jasné. Dobre, ďakujem. 257 za. Proti. Držali sa prijatí. 258 za proti, zdržali sa prijatí, 259 za, Čo? Čo nám je te, Richard? Nie, bolo to 258. Skontrolujeme. Bol to len vtip, hovorí pán predseda. A teraz dúfam, že som mal pravdu. Končím hlasovanie. A je to veľmi tesné. Takže 259 za. Zdržali sa. Prijatý 261 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 19 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý na ďalšej strane na konci. 282 za, proti, zdržali sa prijatí. 283 za, proti. Ešte raz 283 za, proti, zdržali sa prijatí. 284 za, Takže 283 skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. A je to prijaté. 284 za, <clears throat> proti, zdržali sa. No neviem tu, ale tak polovička nehlasovala. 284 za, proti, polovička prijatý. 285 za, proti, zdržali sa prijatí, 286 za, proti, zdržali sa prijatí, 287 za, proti, ale počúvajte, to si skontrolujeme. Takže 287 kontrolujem elektronicky, otváram, končím hlasovanie. Bolo to prijaté. 288 za, proti, zdržali sa prijatí, 289 za, proti, zdržali sa prijatí, 290 za, proti, zdržali sa prijatí, 291 za, proti, zdržali sa prijatí, 292 za, proti, zdržali sa prijatí, 293 za, proti, zdržali sa prijatí, 294 za, proti, zdržali sa prijatí, 295 za, proti zdržali sa prijatý, 296 za, proti zdržali sa prijatý, kompromis 20 za, proti zdržali sa prijatý, 303, 303 za, proti zdržali sa prijatý, 304 za, proti zdržali sa prija- zamietnutý 305 za, proti zdržali sa zamietnutý 306 za, proti, zdržali sa prijatí, 307 za, proti, zdržali sa prijatí, 308 za, proti, zdržali sa prijatí, 309 za, proti, zdržali sa prijatí, 310 za, proti, zdržali sa prijatí, 311 za, proti, zdržali sa Takže 311 skúsim musím skontrolovať elektronicky. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. A je to prijaté. 312 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 314 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 315 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 316 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 319 za. Proti zdržali sa zamietnutí, 317 za, proti, zdržali sa prijatí, 318 za, proti, zdržali sa prijatí, 320 za, proti. To si skontrolujeme. 320 si skontrolujeme, otváram hlasovanie a končím hlasovanie. A je to zamietnuté. 321 za, proti, zdržali sa prijatí, 322, 323, pardon, zdržali sa prijatí, 324. Aha, nie. Tam je ústny pozmeňujúci návrh zo strany pani Wallis. Pán Tavalis? Ústny pozmeňujúci návrh? Nie, nechcela by som, nechcela by som uh, ten, toto ústne, tento ústny pozmenujúci návrh presadzovať. Takže budeme hlasovať bez tohto pozmenujúceho návrhu. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. 326 za, proti zdržali sa prijatí, 327 za, proti, zdržali sa prijatí 328 za, proti, zdržali sa prijatí 329 za, proti, zdržali sa prijatí Takže 320 s ústnym podmenujúcim návrhom, tak toto je, prepačte, 330 s ústnym podmenujúcim návrhom. Tak je... Dobre, nemáte, to, nemáte problém, nemáte námietky. 330 s e, ústnym pozmeňovacím návrhom za proti, zdržali sa prijatí. 331 za proti, zdržali sa prijatý 21 kompromis, e, prijatý 346 za. Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý 347 za, proti, zdržali sa, prijatí. 351 za, proti, zdržali sa, prijatí. A 352 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijatí. 363 za, proti, zdržali sa prijatí, 365 za, proti, zdržali sa prijatí, 364 za, proti, zdržali sa prijatí, 374 a nie, nie, nie, prepačte, hovorím pán predseda, kompromis 23. Kompromis 23 za, proti, Zdržali sa? Prijatý. Ďakujem. 374 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 375 za. Takže 374 e, kontrola elektronicky. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Bol prijatý. 375 za proti, zdržali sa, prijatí. 376 za, proti, zdržali sa, prijatí. 377 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 378 No dobre, takže 377 kontr- skontrolujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A Zamietnutý. Povedal som. 378 za. Proti. Zdrali sa. Prijatý. 379 za. Proti. Zdrali sa. Prijatý. Kompromis 24 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 383 pro, za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 384 za proti, zdržali sa prijatí, 385 za, proti, zdržali sa prijatí, 386 za, proti, zdržali sa prijatí. 387 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Má niekto námietky proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Nie sú námietky? Takže 387 s ústnym pozmeňacím návrhom za, proti, zdržali sa, prijatí. 388 za, proti, zdržali sa, prijatí. 391 za, proti, zdržali sa, prijatí. 389 za, proti, zdržali sa, prijatí. 390 za, proti, zdržali sa, prijatí. 392 za, proti, zdržali sa, prijatí. 394 eh, za, proti, zdržali sa prijatí, 395 za, proti, zdržali sa prijatí, 397 za, proti, zdržali sa prijatí, 398 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijatí, 400 410 za, proti, zdržali sa prijatí, 412 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 26 za, proti, zdržali sa prijatí. 427 za, proti, zdržali sa prijatí, 428 za, proti, zdržali sa prijatí, 429 za, proti, Zdržali sa. Prijatí. 430 za. 4... Proti. Zdržali sa. prijatí 431 za. A odpadá. 434 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 434 kontrolujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. 436 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 437 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 438 za. Proti zdržali sa, zamietnutý. Kontrola? Skutočne áno? Áno alebo nie? Nie, dobre. Takže kompromis 27 za, proti, zdržali sa prijatí, 4, 4, 3 a za, proti, zdržali sa, takisto prijatí. 445 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 445 za. Nikto? Málo. 445 teda. Proti. To si skontrolujeme. 445 musíme skontrolovať. Prepačte, musím to robiť, pretože 444 e, už je schválený. Áno, hlasovali sme o 444 a teraz 445. Ideme um, hlasovať. Otváram hlasovanie. Closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. So, jetzt kommt... Takže teraz Ideme 446 za, proti, zdržali sa prijatí. 447 za, proti, zdržali sa. Ešte raz, 447 za, proti. To si skontrolujem. Prepačte mi to, musíme to skontrolovať. 447 elektronicky. 447. Končím hlasovanie. A bol prijaté. 448 za. Proti. Žal sa. Prijatý. 449 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 451 odpada. Vidím, vidím. 452 za proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa prijatí. 467 za, proti, zdržali sa. 467. Kto má problém s tlmočením? Je to príliš rýchlo. nebudem už tak rýchlo. Dobre, takže 467. <laughs> Ešte raz. Kto je za? 467. Kto je za? Takže, kto je za? 467 za. Proti zdržali ste zamietnutí. 4, 6, 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 4, 6, 8 sme mali, 4, 6, 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 480 za, proti, zdržali sa prijatí. 471 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 29 za, proti. Zdržali sa, prijatý. 483 za, proti. Zdržali sa, prijatý. 484 za, proti. Zdržali sa, prijatý. 485 za, proti. Zdržali sa, prijatý. 486 za, proti, zdržali sa. No, to skontrolujeme teda tiež elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Nie, nie, bol zamietnutý. 487 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 488 za proti, zdržali sa. To si musíme skontrolovať elektronicky. 488, 488. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bol prijatý. 489 e, e, je prijatý, 490 za, proti. Zdržali sa zamietnutý 491 za, proti, zdržali sa prijatí 492 za, proti, zdržali sa prijatí 493 za, proti, zdržali sa zamietnutí 494 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz prejdeme k peťke uvedné ustanovenia za, proti, že môžem ešte sa raz opýtať. Peťka, kto je za? Proti? Žali sa. No, prepačte, vy ste tu hlasovali dvojnásobne. Prepačte mi, ale elektronické kontrola o peťke. Keď niekto hlasuje za obe strany, to sa nedá. Takže končím hlasovanie a bol prijatý. Dobre, šestka za, proti zdržali sa, prijatý. Sedmička za, proti, zdržali sa, prijatý. Osem za, proti, zdržali sa, prijatý. Desať za, proti, zdržali sa, prijatý. Deveť za, proti, zdržali sa, prijatý. Jedenáct za, proti, zdržali sa, prijatý. Dvanáct za, proti, zdržali sa. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa. Z, um, prijatý, 28 prijatý, kompromis 2 za, proti, zdržali sa. Prijatý, 34 za, proti, zdržali sa. Prijatý, 35 za, proti, zdržali sa prijatý. 36 za, proti, zdržali sa, prijatý. 37 za, proti, zdržali sa, prijatý. 40 za, proti, zdržali sa, prijatý. 43 za, proti, zdržali sa, prijatý. 41 za, proti, zdržali sa, prijatý. 45 za, proti, zdroj sa prijatý, 32 za, proti, zdroj sa prijatý, 44 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 46 za, proti, zdržali sa prijatí, 47 za, proti, zdržali sa prijatí, jednotka za, proti, zdržali sa prijatí, 2 za, proti, zdržali sa prijatí, 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 2, dvojka, empl, za, proti, zdržali sa prijatí, 3, empl, za, proti, zdržali sa prijatí, 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Šestka za, proti, zdržali sa zamietnutí. Sedmička za, proti, zdržali sa prijatí. Osmička za, proti, zdržali sa prijatí. 9 za, proti, zdržali sa. A zamietnutí. 12 za, proti, zdržali sa. Zamietnutí. 13 za, proti, zdržali sa prijatí, 14 za, proti zdržali sa prijatí, 16 za, proti zdržali sa prijatí. Inta jednotka za, proti, zdržali sa prijatí, štvorka za, proti, zdržali sa prijatí, sedmička za, proti, zdržali sa prijatí, deviatka za, proti, zdržali sa prijatí, imko dvojka za, Proti. Proti. Zdržali sa. Takže ešte raz. Dvojka za. Proti. Zdržali sa prijatí. Trojka za. Chcete to skontrolovať? No dobre. Dvojka. Elektronická kontrola. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Takže 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 5 za, proti, zdržali sa prijatí, 6 za, proti, zdržali sa prijatí, 8 osmička za, zdržali sa, proti, zdržali sa prijatý 11 za, prijatý 12 za, prvá časť proti, zdržali sa prijatý, druhá časť už je card v kompromise 6, dobre, takže 13 za, proti, zdržali sa prijatý, 14 za, proti, zdržali sa prijatý. Petnáctka, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí, 20 za, proti, zdržali sa. Mm, ešte raz 20 za. 20 za, prosím. Proti. Zdržali sa prijatí. 22 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 23 za. Proti. Zdržali sa prijatí. A teraz eh, regi 1 za, proti, zdržali sa prijatí, dvojka za, proti, zdržali sa prijatí, šestka za, proti, zdržali sa prijatí. Kontrola, skontrola. Takže skontrolujeme šestku elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Desiatka. Á, prepačte. Sedmička. Takže sedmička. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. 10 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 15 za, proti. Ešte raz 15 za, proti. Zdržali sa prijatí. 17 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 18 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 22 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 24 za. Proti. Zdržali sa prijatí. A teraz Máme skutočne záverečné hlasovanie. Elektronicky otváram hlasovanie a urobte to, čo najlepšie. Končím hlasovanie. Končím a hlasovanie a bolo to prijaté. Gratulujeme. Je to vždy veľmi potešiteľné, keď sa takto veľa výborov zúčastní na porade. Takže satelitný systém, správa pána kolegu Glanteho. Takže <clears throat> pozmenujúci návrh číslo 1, 2, 3 za, proti, zdržali sa prijaté 4 za, proti, 5 za, proti, zdržali sa hlasovania prijatí 6 za, proti, zdržali sa hlasovania prijatí. Sedmička za, proti, zdržali sa hlasovania za prijatí. Osmička za, proti, prijatí. Deviatka za, proti, zdržali sa hlasovania prijatí. Jedenástka. S ústnym pozmeňujúcim návrhom. Máte k tomuto pripomienky? Nie. Takže kto hlasuje za, kto proti, kto sa zdržal hlasovania prijatý. Desiatka ako dodatočné hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Zamietnutý dvoj. dvanáctka za, proti, zdržal sa hlasovania. A teraz konečné hlasovanie e, k celej tejto správe. Otváram hlasovanie a týmto uzatváram hlasovanie a je to prijaté. Takže srdečne blahoželáme Vážený pán eh, kolega Lange, na budúce by ste to mali kratšie napísať. Takže teraz sa dostávame k ďalšiemu hlasovaniu. A síce ide o kompromisný návrh číslo 1 eh, za, proti, prijatí 5 za, proti. Kto, kto sa zdržal hlasovania, prijatý. 4 za, proti. Zdržal sa hlasovania, prijatý. 6 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Sedmička za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá. Osmička za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Deviatka za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Kompromisný návrh 2. Za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Kompromisný návrh číslo 3. Za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 20. Za, proti, zdržal sa hlasovania za prijatý. 22 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 23 dve časti. Prvá časť hlasujeme za túto, kto je za, proti. Druhá časť za, proti, zdržal sa hlasovania. Takže tu by sme si to mali trošku skontrolovať. Druhú časť si skontrolujeme pri 24. Otváram hlasovanie. A zatváram. Končím. A je to prijaté. 25. To je dodatočné hlasovanie za, proti, zdržal sa hlasovanie. Ešte raz prosím, 25 za, proti, zdržal sa hlasovania. Skontrolujeme si to, je to tesné, takže 25 otváram hlasovanie a končím hlasovanie a je to prijaté. 26 za, proti, zdržal sa hlasovania. Ešte raz prosím, 26 za, proti, zdržali sa hlasovania zamietnutá, 27 za, proti, zdržali sa hlasovania zamietnutá, 28 za, proti, zdržali sa hlasovania prijatá, 29 za, proti, zdržali sa hlasovania zamietnutý je tento návrh 30 za, po, proti, zdržali sa hlasovania prijatý 31. Budeme hlasovať v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá. Druhá časť tá páda 20, 32 za, 33, 34, 35 za, proti, zdržala sa hlasovania prijatá. Kompromisný návrh číslo 4, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania prijatý. 36 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 40 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 41 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutá, 42 za, proti, zdržal sa hlasovania zami, uh, pri, prijatá, 43 proti, za, 44 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá, 45 e, v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá. Druhá časť za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutá, 46 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá, 47 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá, 48 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá, 49 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá, 50 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá, 51 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá. 52 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá. Druhá časť za, proti. Ešte raz by som vás chcel poprosiť. Druhá časť za, proti, zdržal sa hlasovania. Skontrolujeme si to, takže skontrolujeme si. Otváram hlasovanie. Otváram a končím a je prijatá táto druhá časť. Takže teraz sa dostávame ku konečnému hlasovaniu. Prepačte, ešte 50, 54 za, proti. Zdržal sa hlasovanie prijatá. Tam tá bola stiahnutá. Takže konečné hlasovanie, otváram hlasovanie. Nový začiatok, prosím, ešte raz. Môžeme začať. Otváram hlasovanie. A končíme hlasovanie. A je to prijaté. Ďakujeme, ďakujeme spravodajcovi, veľmi pekne ďakujeme. Ďalšie. Dostávame sa znovu k bodu 11. Tým pádom sme ukončili vlastne všetko hlasovanie. Prosím vás, tí, ktorí odchádzate zo sály, potichu. Teraz znovu dávame uh, slovo uh, k bodu 11 pani Cavalio. Pani Cavalio, nech sa páči, máte slovo. Môžem začať? Poprosím vás, aby ste sa zdisciplinovali, eh, aby sme mohli eh, začať. Eh, Hovoriť bude iba pani Cavaldio.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 ktorá e, vycestovala do Cancúnu na COP16 a som spolupredsedala pracovnej skupine 1 priemysel. Potom ako som sa zúčastnila e, za všetky, všetkých stretnutí COP16 od roku 1998, myslím si, že v Cancúne to prebehalo e, maximálne účinne, najmä vďaka organizačným snahám mexického predsedníctva nielen z hľadiska logistiky, ale aj obsahu toho, ako e, to robili transparentne, všetkých do toho začlenili, robili to efektívne, na rozdiel predchádzajúcich stretnutí COPS, najmä 15 e, e, v Kodani. Toto rokovanie vyústilo do dvoch rozhodnutí COP. Nejaký čas takéto rozhodnutie už chýbali a teraz sme mali dve rozhodnutia, jednak ohľadom dlhodobých výhľadov Jeden ohľadom dohovoru a mm, druhé rozhodnutie sa týkala, týkalo e, kiotského protokolu. Chcel by som upremiť e, pozornosť kolegov, že e, som sa až tak nezúčastnil samotných ktorí sa nezúčastnili rokovaní, že prebiehali e, súbežne dve e, rokovania. Jednak podľa dohovoru a jednak v súvislosti s Kielským protokolom. A Spojené štáty sa zúčastňujú iba v rokovaniach e, v zmysle dohovoru, nie Kielského protokolu. A keď sme povedali, že rokovania súviseli s určitými problémami, napríklad Rusko sa nezúčastnilo druhého obdobia Kielského protokolu, Týka sa to rokovanie o kiotskom e, protokole, nie e, o dlhodobých výhľadoch. To znamená, že e, práca v COP16 zabezpečila značný pokrok, najmä v rokovaní o dohovoroch. A to, že sa to robí súbežne, dohovor a kiotský protokol, znamená, že je to vyvážené, pretože pred COP16 rokovania v Kyoto prebiehali, v kiotskom protokole prebiehali rýchlejšie. A je veľmi dôležité, aby sme to vyvážili a že sa nám podarilo urobiť pokrok aj v súvislosti s e, dohovorom, pretože boli zúčastnené všetky krajiny, e, zhruba 194, a v kiotskom protokole máme iba podskupinu e, takýchto krajín. To znamená, že sme uzavreli rokovania dvomi rozhodnutiami, ktoré boli schválené iba pri jednom hlase proti Bolívie a všetci ostatní e, boli za a e, e, načenie tleskali predsedníctvu a podľa mojich vedomostí to, tak sa to stalo poprvé. Kolegyňa Korola spomínala dve témy v rozhodnutiach. Jeden z dôležitých výsledkov spočíval v tom, že sa nám podarilo zabezpečiť prísľub E, predtým v Kodani sme si zobrali na vedomie určité prísľuby, ktoré neboli súčasťou rokovanie a teraz sa to dostalo aj do rámca našich rokovaní. E, podarilo sa urobiť e, pokrok z hľadiska klímy, adaptačných technológií v lesnom hospodárstve a transfery technológií. To znamená, že nadobudli sme znova eh, istotu, že eh, budú prebiehať rokovania v rámci OSN. Taktiež eh, dostali sme podstatne pozitívnejší postoj Číny a USA. Chcel by som tiež spomenúť, že aj komisie, belgické predsedníctvo boli veľmi aktívni a e, veľmi e, e, často sme sa stretovali, vymenali si, si informácie. Podarilo sa robiť konkrétne kroky v jednotlivých blokoch, ktoré budú súčasťou celkovej dohody a dúfam, že títo bloky budú dobrým základom pri rokovaní o dohode koncom roka v Južnej Afrike. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som pokazať, že o 3 na 12 príde minister z Maďarska. Máme ešte 3 body, ktoré by sme mali prebrať. Bol by som vám veľmi vďačný, keby ste to stihli každý za jednu minútu. Kolega Beret a kolega Matias. Thanks, uh, Ďakujem, pán predseda. Nie, nie viac ako dve minúty, len by som chcel doplniť E, ohľadom e, e, výsledkov v kopu. Myslím si, že je užitočné, aby kolegovia, ktorí tam neboli, vedeli, čo znamená, alebo čo obsahuje takýto program, čo sme tam robili. Teraz konkrétne s 12 členmi výboru ITRE sme sa tam videli vybrali, prepačte, a ako povedala pani Kovalia, mali sme tri pracovné skupiny, jednak e, transfer v oblasti priemyslu technológií, ďalej e, deforestácie a ďalšia skupina sa týkala trhových e, mechanizmov a medzinárodných organizácií. A naozaj veľmi dobre sme tam mali výmeny názorov. Mali sme viaceré stretnutie nielen s delegáciou USA, ale aj s Japonskou Južnej Africkej, Brazílskou, Mexickou a s Brazíliou bolo to veľmi zaujímavé. Týkalo sa to nielen výmeny názorov, ale aj e, možnosti e, propagovať, exportovať európsky model, európsky prístup. A to sme robili aj počas e, podujatí priamo na miestach. Čiže mali sme jednak aktívne pracovné skupiny, niekedy súbežne, sme mali e, dva semináre, ktoré boli otvorené všetkým účastníkom konferencii COP a bola tam veľmi aktívna účasť. Jeden zo seminárov sa venoval e, te- transferom technológií, tam predsedol pán Lyon, bola tam aj e, otázka energetickej účinnosti, a taktiež e, ďalší seminár e, zniženie emisí skleníkových e, plynov z letectva námornej dopravy. Tam som predsedal ja. A tam si mali príležitosť vyvažať náš model. Výsledok COP16 o tom už povedala pani Karola Padníková, ale nebudem sa k tomu vrácať. Len záverom by som, pán predseda, povedal, že chcel by som veľmi pekne poďakovať všetkým spolupracovníkom výboru NV a výboru ITRE Andrej Rogers a ostatným, pretože vždy boli nám k dispozícii a mohli sme rátať s vynikajúcimi vedomostiami no, o týchto pracovníkov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani Matias. Ďakujem, pán predsedajúci. Áno. A ja by som chcela poďakovať eh, všetkým. Myslím si, že eh, sa odvedla vynikajúca práca. Pani Korhola nám e, e, veľmi správne popísala všetko, čo sa udialo v Cancúne. Ja e, splním vašu požiadavku pokúsim sa zmestiť do časového limitu, ale stále je ešte veľa práce z hľadiska transferu technológií, hľadania nových fóriem energie. Máme pred sebou veľa práce a dúfam, že všetci sa budú veľmi snažiť e, e, e, do, dosiahnuť tieto cieľe a záväznú dohodu v Južnej Afrike. Ďakujem veľmi pekne. Tým sa dostávame k ďalšiemu bodu programu 15. Agentúra pre bez bezpečnosť, sieťovú bezpečnosť, odovzdávam slovo kolegovi Čičesterovi, ktorý je v tejto veci spravodajcom. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto e, správa alebo e, správy sa týkajú agentúry pre siete informácie a bezpečnosť. Niektorí kolegovia si spomínajú, že sme sa tomu e, venovali E, počas prechádzajúceho e, funkčného obdobia v parlamente a po e, rozprave sme súhlasili s predlžením mandátu a teraz máme dva návrhy komisie. Jeden z nich sa týka vecnej revízie úlohy a funkcie agentúry a druhý návrh predstavuje návrh e, obmedzeným spôsobom rozšíriť mandát v porovnaní so súčasným stavom, pretože e, e, tento mandát by mal vypržať v marci 2012 a navrhuje sa, aby sa predlžil do septembra 2013 ako uvádza komisie, je to pre prípad, že sa nám nepodarí eh, konať tak operatívne, ako by si to komisia prijala eh, vo veci vecného návrhu, k tým sa, ktorým sa novelizuje nariadenie. Takže pán predseda, rád by som poďakoval tieňovým spravodajcom. Mali sme dve stretnutia s tieňovými spravodajcami. Druhé stretnutie, eh, nedávne, znamenalo veľmi užitočné diskusie o všetkých relevantných otázkach. I hneď by som chcel úvodom povedať, že je tu eh, jeden zásadný problém, ktorý nie je ošetrený v návrhu komisie, ale treba ho riešiť. Eh, znepokojoval nás eh, naposledy, keď sme sa venovali nariadeniu o tejto agentúre. Ide o sídlo tejto agentúry. Úprimne povedané, má to kľúčový význam z hľadiska účinnej, účinného fungovania agentúry. Treba to vyriešiť a môžem iba viedriť polutovanie, že to musíme urobiť. E, urobili sa viaceré štúdie, e, vrátane e, v hornej komore Spojeného kráľovstva. A tieto štúdie sa venovali otázke sídla tejto agentúry E, nachádza sa na Kréte, čo je vynikajúce miesto, kolegovia. To e, vám môžem potvrdiť, lebo som tam bol, ale zároveň je to veľmi vzdialené a e, dlho sa tam cestuje. Samozrejme, je to významný faktor z hľadiska účinného fungovania agentúry a ovplyvňuje samozrejme aj pracovné podmienky zamestnancov a tak ďalej. Je to aj ďalšie hľadisko. Treba to riešiť, pretože e, e, zatiaľ ešte sa nesplnili podmienky, e, ktoré mal splniť hostiteľský mal splniť mal splniť e, hostiteľská krajina. Uvedomujem si, že grecké úrady E, čili závažným problémom, ale sú tu určité slúby, ktoré neboli splnené. To znamená, že keď sme e, e, preskumovali návrh, mohli sme prediskutovať aj tieto otázky. Pán predseda, Ide o predbežnú výmenu názorov. Nechcel by som zachádzať do detailov, nie v poslednom rade, pretože som si vedomý toho, že sme pod časovým tlakom. Rád by som však predsa len uviedol, že v našich návrhoch e, sa snažíme načrtnúť e, možnosti e, predlžiť mandát z krátkodobého hľadiska a snažíme sa to vyriešiť čo najrychlejšie s tým, aby sme vyslali jasný signál pracovníkom agentúry, že ju podporujeme, chceme, aby pokračovala ale chceme ju reštrukturalizovať a potrebujeme nejaký čas, aby sme vyriešili e, viaceré otázky, ktoré súvisia s riadením agentúry, jej úlohou. Je to pomerne náročná situácia, pretože daná agentúra sa zapodieva záležitostiami, ktoré e, členské štáty považujú za mimoriadne dôležité. Mám na mysli orgány členských štátov, ktoré majú na starosti internet a kybernetickú bezpečnosť. A boli by sme neradi, keby sa úloha agentúry zmenila tak výrazne, že by E, e, to sa prekrývalo mm, s činnosťou národných agentúr. Chceme, aby tu bolo pridaná európska hodnota, aby to bol e, koordinačný orgán a nie nejaká náhrada. Vážený pán predseda, vo svojom návrhu komisia načrtla niektoré záležitosti, ktoré súvisia s činnosťou agentúry a tie nesúvisia e, so sídlom. Preto som spomenul sídlo ako prvé. Spomenuli, že e, sú tu fragmentované národné prístupy, že je tu medzená schopnosť Európy, e, pokiaľ ide včasné varovanie a reakciu. Chýbajú tu spolehlivé údaje a mm, mm, informácie o problémoch. Je tu nedostatočná informovanosť o tejto agentúre v oblasti bezpečnosti siete informácií spomenuli aj medzinárodný rozmer e, e, e, sieťových bez, bezpečnosti, spomenuli potrebu metodov spolupráce na realizáciu príslušnej politiky a spomína sa tu potreba účinnejšie zasiahnuť proti kybernetickej zločinnosti. To je civilná stránka na rozdiel od bezpečnosti. A to sú problémy, ktoré komisie by chcela riešiť e, vo svojom e, vecnom návrhu. Takže e, chápem, že je tu o čom diskutovať. Dnes to nevyriešime. Rád by som požiadal, budem žiadať koordinátorov, aby sme urobili mini, mini vypočutie aby sme pozvali e, externých odborníkov, ktorí by sa e, viedrili s tým, aby sme mali aj nezávislý e, postoj, nezávislý od komisie, keď komisia samozrejme urobila veľmi veľa práce v tomto smere, ale rád by som sa uistil v tom, že máme pravdu na základe toho, tohto mini vypočutia. Máme takúto možnosť a chceme urobiť alebo požiadať komisiu, aby e, ešte urobila krátku štúdiu e, a pokúsila sa o alternatívny pohľad. Mal som predbežné, predbežné stretnutie s maďarským predsedníctvom a e, predsedníctvo viedelo na nádej, že to vyriešime počas ich posobnosti, ale spomenul som, že je to veľmi závažný problém, ktorý si vyžaduje vážny prístup a chceme o tom dôkladne rokovať. Nemôžeme sa zaviazať, že ukončíme túto prácu skôr ako v druhej polovici e, e, roku. Ale dúfam, e, pán predseda, že samotný harmonogram prediskutujeme s koordinátormi. Nebudem sa tým zapodívať práve teraz. Myslím, že toľko by malo stačiť úvodom. Zrejme som veľa vecí vynechal a kolegovia sa im budú e, venovať, ale ustúpim teraz z miesto a teším sa na vyjadrenia kolegov. Ja, wir, ich bitte nochmal, dass wir uns ein bisschen kurz fassen. Christian. Áno, ešte by som um, povedal Christian Vela, pani Tikal a ďalší. Christian Ela ako prvý. Áno, ďakujem veľmi pekne. Mm, pokúsim sa byť stručný najskôr čo sa týka opisu, myslím si, že parlament je v takej silnej situácie, spravodajca je v takej silnej situácii, pretože medzi tými e, tieňovými spravodajcami bola veľká zhoda v postupe. To je dôležité, aby som to e, skonštatoval tak, aby ďalší účastníci parlamenta, e, či rada a komisia vedeli, že sme um, presvedčení o tom, že chceme mať silnú agentúru, pretože toto je organiza- organizačná, nielen organizačná otázka, ale vysokopolitická otázka. My sme mali Statnet, uh, Cyberwolf v Estonsku, ktorý po uh, tento už je tri týždne vypadnutý. Uh, pretože bol eh, vystavený, vystavený útokom a nefunguje už tri týždne a preto je otázka, či chceme mať efektívnu štruktúru v Európskej únie, to je kardinálna otázka. Samozrejme, tu musia byť isté, rešpektu štát, členských štátov, samozrejme. Mm, máme tu otázky, ktoré treba vyriešiť a nie sú to technické otázky. To je to, čo, na čom sa musíme dohodnúť. A druhá vec, v rámci nejakého širokého pásma od 1 až 10, tá 0 to je efektívnosť terajšieho stavu a 10 je maximum eh, pre agentúru s výkonnými právami tak e, si myslím, že tá aktivnosť na, tej škále e, je asi štvorka. Takže musíme tento náš návrh ešte značne rozšíriť. No a potom dva aspekty, alebo tri aspekty sa mi zdajú byť veľmi dôležité, ktoré sa v návrhu vôbec neuvádzajú, ktoré by sme chceli privítať. My chceme zo strany EPP, aby sa pani Gross e, ujala tejto témy. Je to veľmi dôležité tá téma preto ma veľmi teší, že sa tomu takto venovala, ale sú to tri aspekty, ktoré z nášho pohľadu chýbajú. A ten prvý aspekt je, že po organizačnej stránke hovoríme o vertikálnom prepojení ENISY e, a komisie. Uh, ale musíme takisto zabezpečiť aj horizontálne prepojenia. To v rámci otázky, že neexistuje len ENISA, ale máme aj GRC a veľkú oblasť URC, ktorý sa, ktorá sa venuje um, civilnej stránke, tak to znamená, že my musíme ENISu zapojiť horizontálne do ďalších štruktúr. Um, máme napríklad veľký bezpečnostný výskumný program 1,5 miliard uh, eur. Jedna, a jedna z častí tohto programu je uh, bezpečnosť IT. Pred krátkým časom sme ani neboli v borde tohto programu, takže uh, my nemôžeme eh, pri, eh, akceptovať, aby sme eh, nesedeli v predstavenstve programu, ktorý miliardy eur míňa práve napríklad na IT bezpečnosť. Takže takisto samozrejme je dôležité rešpektovať prepojenie NISA a komisie, ale aj horizontálne prepojenie tejto agentúry s pre, bežiacimi programami, s prebiehajúcimi programami a s ďalšími ktoré existujú. A ako tretie to je otázka, ako vyzerá pomer alebo vzťah ENISY k ďalším e, medzinárodným partnerom, pretože na americký kongres e, takisto Eh, odsúhlasil zákon o bezpečnosti IT a budeme v budúcich rokoch musieť hovoriť o štandardizácii, certifikácii a tak ďalej, týkajúcej sa cyber security. A teraz otázka je, aký je vzťah, takže otázka nie je len, aký je vzťah eh, NSI ku, kom, eh, ku komisii, ale aj aký je vzťah k medzinárodným grémiám. No a ďalší aspekt, ktorý nebol uvedený v správe, to je tá kritická infraštruktúra v Európe, pretože my máme uznesenie, na ktorom sa e, dohodli ministri EÚ, že za dva roky si musíme e, premyslieť, či IT nepatrí do kritickej infraštruktúry v Európe. Toto, toto je potrebné reflektovať. Členské štáty mali problémy s tým, že či uh, sa štátne bezpečnostné systémy nenachádzajú príliš veľmi pod vplyvom buď NSI e alebo ďalších agentúr. Takže toto je samozrejme len, len jeden malý aspekt, ale oveľa väčší aspekt je podiel súkromnej, e, súkromnej spoločnosti v IT Takže mnohokrát sú tie line of defense nie na štátnej strane, ale väčšinou sú to súkromných e, telefónnych providerov alebo ďalších softveristov, ktorí patria do súkromnej sféry. Takže my musíme zabezpečiť, aby ENISA mala takisto prístup k tomu súkromnému IT trhu a aj tu si musíme premyslieť, či by nemala mať koordinujúcu funkciu alebo niečo obdobné. Takže to všetko sú aspekty, ktoré sa v správe neuvádzajú a myslím si, že tieto dodatočné a prídavné aspekty je potrebné diskutovať s komisiou a je potrebné, aby boli zapracované do agendy NEC a na tomto mieste chcem, chcem skončiť, ale musím povedať, že kladieme veľký dôraz na to, aby medzi tieňovými spravodajcami a hlavným spravodajcom bola veľmi intenzívna a dobrá spolupráca, ale chceme, aby sme mali dosť času a dosť udržateľnosti, aby sme Enisu mohli vybudovať tak, aby obstála aj v medzinárodnom meritku a musíme si byť vedomý toho, že to nie je len technická téma, ale že je to vysokopolitická téma. Keď si zoberieme aj aktuálne mm, prípady, keď nebudeme mať príslušné štruktúry, tak medzinárodná reakcia na to, čo sa bude diať, nebude pozitívna. Ďakujem, pani Tykau, hovorí pán predseda. Hm, veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Chcela by som sa poďakovať predovšetkým pánovi Čičestrovi za jeho vynikajúcu spoluprácu a tak, ako to povedal aj predchádzajúci rečník, je samozrejme veľmi dôležité, aby e, zaujal Európsky parlament veľmi tvrdé stanovisko, jasné stanovisko v nadväznosti na komisiu a radu, pokiaľ ide o konečnú formu a e, samotnú existenciu e, tejto agentúry ENISA. A e, my sme v podstate hovorili o tom, že by sa mala predlžiť existencia tejto agentúry o ďalších 5 rokov, ale my by sme mali naozaj uvažovať o ENISE aj z hľadiska dlhodobej bezpečnosti. A práve tak samozrejme musíme uvažovať aj o tom, že akým spôsobom budeme vlastne rokovať o, s našimi partnermi v nadväznosti na bezpečnosť medzinárodných sietí. A práve z toho dôvodu je, myslím, veľmi dôležité, aby sme predlžili e, existujúce nariadenie, e, pokiaľ ide o tento krátkodobý mandát a zatiaľ v podstate urobiť všetko, čo sa dá spraviť, pretože podstate v roku 2012 by tento mandát mal vlastne vypršať. A ak ho nepredlžíme, tak jednoducho um, nebudeme mať možnosť vlastne vážne prediskutovať tieto kompetencie, tieto právomoci e, agentúry e, ENISA. Mali by sme sa v prvom rade, myslím, e, snažiť o 5-ročné predlženie existencie a potom by sme mali samozrejme prediskutovať právomoci a zodpovednosť tejto agentúry. A to by malo byť základom našej rozpravy. Pokiaľ ide o expertné znalosti e, agentúry ENISA a jej zamestnancov a spôsob, akým spôsobom sa prepájajú s ostatnými sieťami. Ja si naozaj myslím, e, že v takomto období by sa to potom dalo naozaj overiť. ENISA bude musieť e, dokázať e, svoju dôveryhodnosť. To znamená, že budeme potrebovať koordináciu medzi jednotlivými európskymi inštitúciami a budeme musieť naozaj definovať patričných hráčov a e, toto je možné v tom 5-ročnom období. Samozrejme, že ja si myslím, že by sme mohli v podstate trvať na takomto krátkodobom predlžení mandátu. To znamená, že by sme predlžili tento mandát o ďalších 5 rokov, ale každopádne by sme mali uvažovať o tom, aká bude zodpovednosť, aké budú právomoci tejto agentúry, pretože ak budeme mať agentúru, ktorá bude zodpovedať za bezpečnosť takýchto e, sietí a informácií, mal by to byť naozaj veľmi silný partner a práve z toho dôvodu v podstate by sme mali rozšíriť sféru pôsobnosti tejto agentúry. Ďakujeme. ako eh, eh, tieňová spravodajkyňa v nadväznosti na túto správu by som chcela eh, vyjadriť svoju podporu. Naozaj som presvedčená, že by sme mali v podstate týmito dvomi koľajami e, sa rozbehnúť, pokiaľ ide o našu prácu. Ja som za to, aby sme predlžili existenciu a mandát tejto agentúry do roku 2013. Je samozrejme potrebné, aby sa náš výbor zameral na to, ako vlastne funguje táto agentúra ENISA a či skutočne e, robí všetko, čo je potrebné v nadväznosti na bezpečnosť sieti a informácií. E, Nechcela by som sa veľmi e, rozširovať, pokiaľ ide o túto etapu um, diskusie, ale ja si naozaj myslím, že by sme sa mali zamyslieť na nad e, úlohami tejto agentúry v budúcnosti. Mali by sme v podstate aj uvažovať o uh, Um, tomto um, uh, verejno-súkromnom partnerstve, o tom, že ako by sme si mali vymieňať vlastne informácie aj uh, s tými, ktorí sú na druhej strane oceánu. A Samozrejme, že by sme si mali uvedomiť, aké sú rizika. Mali by sme v podstate sa snažiť o maximálnu efektívnosť, pokiaľ ide o obmedzovanie rizik taxík a samozrejme táto bezpečnosť by mala byť súčasťou týchto systémov a tým pádom vlastne by sa mala stať aj súčasťou eh, verejného obstarávania zo strany vlád. Samozrejme, že toto eh, ovplyvňuje bezpečnosť aj ostatných infraštruktúr a samozrejme, že je tu veľmi eh, dôležitá aj závislosť takýchto sietí od ich bezpečnosti, hlavne pokiaľ ide napríklad o siete týkajúce sa elektrickej energie. Ja som si vedoma toho, že mnohé agentúry sa nechcú pravdepodobne podeliť o isté citlivé informácie, ale ja si naozaj myslím, že by sme mali v podstate uvažovať o rozumnej koordinácii takýchto informačných centier v rámci členských štátov. Ja si naozaj myslím, že ENISA by mala robiť toho ďaleko viac a táto agentúra by nemala byť natoľko byrokratická, ale mala byť, byť ďaleko efektívnejšia, účinnejšia a koordinovať tieto práce aj so súkromným sektorom. A, a práve sme videli, že čo vlastne odporúča e, toto oddelenie pre e, túto politiku. A pokiaľ ide o diskusiu v nadväznosti na sídlo NEC, ja som presvedčená, že ak bude takáto diskusia, tak v tom prípade je naozaj potrebné vychádzať z konkrétnych faktov a e, z patričných spätných väzieb, reakcií a nemali by sme v podstate e, sa dať e, odtiahnuť od tej hlavnej úlohy a síce fungovanie e, agentúry ENISA, pretože ja si naozaj myslím, že to sídlo, kde to sídlo bude, že to nie je také dôležité. Dôležité, aby to bola funkčná agentúra. Charles, chceš sa k tomu ešte raz vyjadriť? Neviem, že či komisia eh, v tejto etape nechce eh, v podstate sa prihlásiť o, slovo. Ja by som skutočne eh, chcel požiadať, aby komisia sa tentokrát jedna minúta, dobre, tak jednu minútu môžem dať komisii. Je mi veľmi ľúto, ale tu máme už prvého hostia, ktorého mám v predstaviť a o tri štvrte na 12 má byť maďarský štátny minister. Takže nech sa páči, dávam slovo komisii. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem členom parlamentu za všetky tie ich pripomienky a uh, Chcel by som povedať, že v podstate modernizácii agentúry sa naozaj pripisujeme veľmi veľkú dôležitosť a práve preto vítam, že tu môžeme byť a že spravodajca sa e, naozaj zasadzuje za e, rýchle predlženie mandátu a samozrejme e, za to, aby sme pripisovali patričnú dôležitosť bezpečnosti týchto sietí pokiaľ ide o ďalší postup. Naozaj vítame eh, ten prístup, ktorý navrhuje spravodajca a sme pripravení vás podporiť vo vašich diskusiách, vo vašej rozprave, eh, tak ako to budete naozaj považovať za vhodné. Veľmi pekne vám ďakujem za vaše porozumenie. Charles, máš slovo. Ďakujem eh, vám za slovo, pán predseda. A ďakujem mojim kolegom za veľmi užitočné pripomienky. Ďakujem komisii za konštruktívnu angažovanosť a dúfam, že kolegovia koordinátori odsúhlasia v podstate tento návrh v nadväznosti na mini vypočutie a vypracovanie istej štúdie. A potom sa vrátime znovu k tejto otázke neskôr v tomto roku. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne a teraz v podstate 28. januára máme lehotu na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Ide v podstate len o predlženie e, v nadväznosti na e, fungovanie tejto agentúry. Nejde tu o e, konkrétne záležitosti v nadväznosti na účinnosť. Takže teraz by som chcel dať slovo Karlovi Des Doridas, ktorý je výkonným riaditeľom agentúry pre Európsky GNS. S a veľmi stručne by som ho chcel predstaviť a hádam, budeme môcť položiť aj niekoľko otázok. Naozaj by som bol veľmi rád, keby ste pochopili našu situáciu. Nemáme bohužiaľ veľmi veľa času. A prosím vás o porozumenie a ospravedlňujem sa vám. Nech sa páči, máte slovo. Vážny pán predseda, ctení eh, poslanci Európskeho parlamentu, dovolte by som eh, svoju prvú návštevu vo výbore eh, ITRE otvoril tým, že, veľmi dobre, e, že poviem, že veľmi dobre si uvedomujem, že je tu nová institucionálna architektúra, ktorá vyplýva z Lisabonskej zmluvy a že parlament zohráva významnú úlohu e, v procese spolorozhodovania. A práve preto by som chcel vnímať prvú návštevu vo výbore ITRE a ako príležitosť otvoriť plodnú, otvorenú spoluprácu s vami, e, ktorá bude trvať počas e, e, mojej posobnosti. Vaše námety, kritické poznámky budú príspevkom pre náš program a činnosť agentúry. Samozrejme, môjim prvým protiažkom, primárnym protiažkom bude e, pani Nidler, ktorá zastupuje parlament e, v správnej rade. A to znamená, že budeme s ňou viesť stály dialog. Niekoľko slov, aby som uviedol e, výmenu názorov. Pokiaľ ide o Galileu, čo sa podarilo dosiahnuť? Pre nás rok 2011 bude veľmi dôležitý a najprv spomeniem EGNOS. O mesiac bude vyhlásené, že EGNOS je plne k dispozícii pre použitie civilného letectva. Je to dôležitý výsledok, pretože EGNOS je príklad úspešnej realizácie. Treba mm, spomenúť, že EGNOS funguje veľmi dobre. Ide o druhý e, systém e, vo svete po americkom systéme UAS, ktorý e, posilňuje výkon systému GPS alebo GPS a očakávame, že významne prispieje k činnosti civilného letectva E, v Spojených štátoch bolo e, vyvinutých viac ako 500 e, postupov presného priležovania a myslím si, že aj európske úrady tiež príjmu takéto postupy. Pokiaľ ide o Galileo, už bolo podpísané 4 zmluvy z, zo 6 a dve ďalšie zmluvy by mali byť finalizované ešte pred letom. A napokon, čo je najdôležitejšie, e, e, v septembri tohto e, roku prvé dva satelity budú dané do obežnej drahy. Je to veľmi dôležitý milník samotného projektu, pretože začíname dávať do obež, na obežnú drahu všetky satelity počnúť septembrom tohto roku. Potom e, predpokladáme, že ostatné satelity sa dostanú na obežnú e, e, drahu v rokoch 2012 a začiatkom roku 2013. Prvých 18 satelitov bude na obežnej drahe a budú môcť poskytovať služby zhruba v roku 2014 až 2015. A teraz moja predstava o systéme Galileo. Nazdávam sa, že e, je to potenciál, aby e, Galileo spolu e, Genesisom a GPS sa mohol stať veľmi dôležitým systémom. Je dôležité, aby v roku 2014 až 2015 sme mohli rozbehnúť naše služby. Toto je mimoriadne dôležité. Myslím si, že Galileo má potenciál na to, aby zabezpečil e, strategickú nezávislosť a poskytol hospodárskú hodnotu, ktorú očakávame e, od tohto kľúčového programu. V tejto súvislosti Európska agentúra e, ktorej, ktorú, na ktorú dohľadám, má dve dôležité úlohy. Jednak z hľadiska bezpečnosti, a fungovania bezpečnostných centier a aj z hľadiska zabezpečenia akreditácie alebo certifikácie e, e, bezpečnostných požiadaviek. Ďalšia dôležitá oblasť, kde by e, sa mala uplatniť naša agentúra, sa týka komercializácie samotného systému. Tu hlavná úloha spočíva v tom, aby sme náležitým spôsobom manažovali prechod medzi eh, nasadením systému a jeho využívaním. Galileo je veľmi dôležitý systém, pretože používateľom tohto systému eh, používateľe tohto systému sú eh, rôzne. Ide o prierizový projekt, Takže aj toto je veľmi dôležitá oblasť, kde predpokladáme, že agentúra by mohla hm, významným spôsobom prispieť. Ganz, ganz herzlichen Dank. Srdečná vďaka. Teraz sa prihlásili kolegovia. Pán Landa ako prvý. Ja, eh, herzlichen Glückwunsch zu der neuen Funktion. Áno, srdečná, srdečné brážlanie k vašem novej funkcie a dúfam, že budete mať pekné obdobie v Prahe. Eh, zlatom meste. Možno, že musíme všetci um, sa snažiť všet, e, o to, aby sa uh, ten, ktorý pracovník ešte rozhodol prejsť do tohto uh, úradu. Uh, uvidíme, či sa budú, mne by zaujímalo, či už ste vyvinuli nejaké aktivity v rámci akvirácie Pán Remek, áno, ďakujem, pán predseda. Ja by som vám takisto chcel zaželať veľa úspechov nie len preto, že budeme v Prahe susedia, pretože ja by vám kúsok od sídla agentúry už viac ako 15 ro- 25 eh, rokov, pardon, ale uh, potvrdzujem, e, potvrdzujem slova pána Glanta, že určite sa tam dá žiť. Ale chcel som sa opýtať, čo pán riaditeľ považuje za najdôležitejšie v tejto prvej také rozbehovej fáze e, pre agentúru a pre celkový ten projekt ako taký. V čom vám môže Európsky parlament pomôcť? Ďakujem. Ďakujem e, pani Tikau. Mám Nemčinu. Ďakujem, pán predseda. Ja vám chcem takisto poďakovať, e, teda, pardon, poblahožať k vašej novej funkcii. A ako spravodajkyňa, e, teraz by som chcela hovoriť e, ako spravodajkyňa e, môjho výboru, čo sa týka e, budúceho systému Galileo a jeho využitie v doprave, takisto ten systém GNSS, ktorý sa používa alebo má sa používať v doprave. Samozrejme je to štruktúra, ktorá je potrebná a ktorá prináša zo sebou aj nutnosť investícií, ale v každom prípade musíme myslieť na to, aby sme už teraz investovali do uh, výskumov, aby sme ponúkli, um, aby sme ponúkli služby, ktoré budú špecifické. Takže budeme musieť mať k dispozícii fungujúcu infraštruktúru, ale budeme musieť to urobiť tak, aby sme tie infraštruktúry aj využili a to budeme môcť len vtedy, pokiaľ budeme mať infra, um, nástroje ktoré, a infraštruktúry, v rámci ktorých budeme môcť jednotlivé programy testovať, tak aby sme ich dostali na, krk, na trh. Pardon. Mm, ja dúfam, že budete mať dostatok eh, presvedčivej sily, aby ste dostali viac eh, peňazí na výskum, tak aby sme mohli neskôr eh, GNSS a Galileo využívať skutočne v plnej miere. Chcela som vás poprosiť dbať na následovné, a to je to šírenie DNSS, GNSS a ďalších e, smerom na východ a juhovýchod Európy, pretože tieto regióny ešte stále nie sú dostatočne pokryté a chcela som vás požiadať, aby ste zohľadnili aj toto rozšírenia, aby sme vytvorili taký jednotný európsky trh aj v tejto oblasti. Potom moja otázka k medzinárodným rokovania. Myslím si, že bude si vyžadovať určité frekvencie, aby mohol ten systém fungovať a preto moja otázka, čo ste v tom podnikli, pani Mr. Ja by som takisto chcela privítať pána riaditeľa, som veľmi šťastná, ja si naozaj myslím, že budete strategickou alianciou, tak povediať, pokiaľ ide eh, o Európsky parlament a budete samozrejme eh, informovať európsku verejnosť v nadväznosti na nutnosť eh, tejto technológie a čo najrýchlejšie dodanie. A pokiaľ ide o rozpočet pre kontrolu roz, výbor pre kontrolu rozpočtu, samozrejme, že častokrát v podstate uh, E, vidíme, že e, sa nás pýtajú na tieto veci. Ja si naozaj myslím, že by sme boli mimoriadne šťastní, keby agentúra s tou víziou, ktorú máte, naozaj aj pod, e, snažila sa o to, aby európska verejnosť naozaj trvala ďalej na tejto zaangažovanosti, pretože samozrejme, že potrebujeme, aby viacročný finančný rámec poskytoval finančné prostriedky pre tieto programy, a ako povedala pani Pikao, aj v nadväznosti na aplikácie. Takže preto vám naozaj prajem veľmi veľa úspechov. Vždy sa môžete obrátiť na parlament a v budúcnosti samozrejme budeme musieť konzultovať isté veci, aby sme naozaj úspešne fungovali pre európskych občanov a aby sme naozaj nemíňali zbytočne ich peniaze, pokiaľ ide o tieto problémy. Veľmi pekne ďakujeme. Pán Dorides, boli by sme veľmi radi, keby ste nám ešte dali nejaké dodatočné informácie, takže dávam vám teraz slovo. V prvom rade by som chcel reagovať na tú otázku eh, zo strany pána Glanteho pokiaľ ide o to, tento presun do Prahy. O tom som nehovoril e, v svojich úvodných pripomienkach, ale samozrejme, že toto je prvá výzva, hlavná výzva, e, ktorá stojí pred touto agentúrou. Ja som presvedčený, že je príliš skoro povedať, že či toto presťahovanie naozaj e, sa bude dať zrealizovať v priebehu troch mesiacov. Najprv musíme analyzovať isté právne otázky, ktoré stoja za celou touto záležitosťou. Tak ako ste hovorili, táto oblasť bezpečnosti bude veľmi e, dôležitou úlohou agentúry, takže práve z toho dôvodu bude veľmi dôležité e, pochopiť e, aj to a zistiť, že či Praha a patričné priestory budú e, vhodne akreditované z hľadiska bezpečnosti, takže samozrejme, že budeme musieť patričné plány vypracovať, pokiaľ ide o túto záležitosť. Samozrejme, že bude kľúčovo dôležité aj zabezpečiť isté znalosti, vedomosti, ktoré existujú v tejto agentúre. To bude moja e, prvoradá úloha a prvoradý cieľ. Budem sa o toto snažiť spoločne s komisiou. Pokiaľ ide o poznámku zo strany pána Remeka, aké sú hlavné výzvy, ktoré e, v podstate stoja pred nami, pokiaľ ide o e, túto agentúru Ja e, si myslím, že pokiaľ ide o tie budovy, e, ktoré e, nám ponúkajú, že tie sú naozaj, tak povediac, v kritickej priestore, takže naozaj budeme musieť brať do úvahy aj ten časový rámec, asi a síce rok 2014, ktorý nám bol stanovený. A takisto pán Remek eh, hovoril o tom, že parlament by mohol, chcel podporovať agentúru, tak ako som povedal, pokiaľ ide o nové nariadenie, ktoré bolo nedávno prijaté, poprvýkrát v podstate bude zástupca parlamentu v správnej rade. Takže som presvedčený, že toto bude príležitosťou naozaj sa dozvedieť o skutočných problémoch, o rizikách a rôznych otázkach, ktoré musíme riešiť v rámci tohto programu. Pre mňa kľúčovou záležitosťou je z parlamentu e, parlament oboznámiť s rizikami, pretože vy ste samozrejme veľmi cenným partnerom a naša agentúra by z tohoto partnerstva chcela naozaj ťažiť. Pani Tikao práve tak hovorila o potrebe sústreďovať sa na výskum a vývoj a hlavne v nadväznosti na e, služby a aplikácie. Áno, ja som presvedčený, že toto je mimoriadne dôležitá oblasť. A chcel by som spomenúť len to, že takmer 80-90 príjmov, ktoré v podstate budeme mať v nadväznosti na Galileo, sa zameriavajú práve na túto oblasť. Každopádne to nebude výroba infraštruktúry, ale skôr táto oblasť. Takže toto bude kľúčová oblasť, na ktorú sa budeme zameriavať. A na toto, od, tieto odvetvia sa chceme zamerať. A Každopádne akčný plán, ktorý vypracovala komisia, ktorý sa špecificky zameriava na rôzne odvetvia, na rôzne kombinácie, na rôzne oblasti, kde sa tieto služby a aplikácie mohli presadzovať. Takže to bude jeden z mojich prvých cieľov spolupracovať a veľmi úzko e, e, vlastne byť prepojený s komisiou, aby sa tento akčný plán naozaj e, splnil. Musím priznať, že tu existujú aj isté kritické body, pretože bohužiaľ je tu nedostatočné financovanie, pokiaľ ide o 7-5-ročný plán napríklad za posledné roky v nadväznosti na finančné vyhliadky. Naozaj sme mali pocit, že sme nie dostatočne financovaní. Takže istým spôsobom sa nachádzame vo veľmi zvláštnej situácii, pretože samozrejme, že tu ide o finančné služby a aplikácie, a bohužiaľ nemáme finančné zdroje na tieto veci práve vtedy, keď mm, je najvyššia potreba týchto e, financí. Takže samozrejme, že by sme chceli s Európskym parlamentom veľmi úzko spolupracovať a nájsť nejaké možnosti, nejaký finančný nástroj, ale každopádne samozrejme chceme splniť tieto úlohy. A ešte jedna posledná poznámka Pokiaľ ide EGNOS, tento systém existuje samozrejme a som rád, že ste sa o tom zmienili. Máte pravdu, e, vo východnej a v južnej časti Európy e, sú isté problémy e, v nadväznosti na pokrytie, ale môžem vám povedať, že existuje takáto potreba e, zlepšiť e, túto servisnú oblasť, tak povediať. Túto, o tejto potrebe vieme a je to jedna z vrcholových priorít komisie. Očakávame, že o jeden rok budeme v takej polohe, že už budeme skutočne mať pokryté e, všetky krajiny v Európe. A jeden bod tu odznel v nadväznosti na frekvencie. Dovolte mi, aby som povedal, že v prvom rade Galileo je veľmi silnou záležitosťou a je interoperabilný s GPS, takže toto je kľúčová výhoda pretože pokiaľ ide o kodové frekvencie, e, o frekvencie kodové prístupy a tak ďalej, toto skutočne umožní perfektnú interoperabilitu. To bude znamenať, že aj keď by, povedzme, tá úplná konštelácia nebola e, úplne využívaná, predsa len budeme môcť ťažiť e, z konkrétnych zlepšení týchto služieb a hm, hmatateľných zlepšení. Takže pokiaľ ide o ruský, sovietský systém Aglonas a čínsky systém, e, myslím si, že e, sa musíme nad tým zamyslieť. E, je potrebné v podstate isté veci využívať a hlavne pokiaľ ide o verejne regulované služby pre verejnosť, sú isté veci, ktoré využíva Čína a viem, že E, toto je otázka, ktorá sa rieši na najvyššej úrovni na komisii a potom ešte posledná poznámka. Tá sa týkala budúcnosti a my by sme nemali v podstate zopakovať isté problémy, ktoré v minulosti v podstate už musela riešiť agentúra. Môžem vám povedať, že posledné dva roky som strávil na komisii, takže veľmi dobre viem, o čo tu ide a som presvedčený, že tieto vedomosti naozaj budem využívať a priniesť prinašam si ich do agentúry a som presvedčený, že je veľmi dôležité mať veľmi úzke prepojenie na komisiu ale prirodzene, že je potrebné rešpektovať patričné úlohy, ktoré spĺňa komisia a ktoré plní e, agentúra. Nedávno e, pán komisár Tajani predložil správu týkajúcu sa strednedobej dobej revízie a ide o otvorenú diskusiu medzi parlamentom a radou v nadväznosti na budúcnosť Galilea. Sú tam dve veľmi dôležité otázky, ktoré sú ohrozené. A, a v prvom rade ide o financovanie a v druhom rade o governance, čiže riadenie a vedenie. Toto sú veľmi, veľmi dôležité záležitosti, ktoré je potrebné riešiť. A samozrejme, že my sa budeme e, snažiť do možného rozsahu prispievať do tejto diskusie, pretože my sme presvedčení, že e, budúce využívanie Galilea e, je dôležité a agentúra, ktorú budem viesť, by v tomto mohla zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Pán Dorides, e, v mene nášho výboru by som sa vám chcel veľmi srdečne poďakovať e, za to, že ste dnes k nám prišli na zasadnutie výboru a takisto si dovolujem povedať, že celkom určite budeme úzko spolupracovať a hlavne pokiaľ ide o našich kolegov, ktorí e, sa budú venovať tejto téme. A chcel by som vám povedať, že by sme boli rádi, keby sa v podstate tieto veci trošku urýchlili, aby sa to zbytočne nenatahovalo. A som veľmi rád, že som sa s vami spoznal a naozaj vám prajem všetko najlepšie vo vašej práci a ešte raz dovolte mi, aby som sa vám veľmi srdečne poďakoval. Thank you. Ja ďakujem vám. perhaps you can help me. Very difficult shape. Takže pokračujeme v našej rozprave. Je tu pán minister Čefal Vaj. Dúfam, že som to po- primerane správne vyslovil. Vítam e, maďarského štátneho ministra pre strategické záležitosti, zodpovedného za priemysel a výskum, e, e, ktorý sa ujíma predsedníctvo Európskej rady. Dúfam, že prejavíte porozumenie pre tom, že sme trošku meškali Mali sme niekoľko príležitostí, takže poprosím vás, aby ste sa podelili svoje myšlienky a potom odovzdám slovo kolegom. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a srdečne vítame. Ďakujem pekne, pán predseda ctení e, poslanci, dámy a páni, predtým, ako sa začnem venovať podrobnostiam konkrétnej problematiky, dovolte, aby som rozšíril samotný horizont. O čo tu ide, keď e, e, sa rozprávame o priemysle, o výskume v Európe? je možné e, zobrať si e, viacer ponúčenie z finančnej krízy a je najvyšší čas, aby sme reagovali na to. Niektoré tieto ponúčenie sú jasné, napríklad naliehavá potreba úzkej spolupráce v oblasti fiskálnej a hospodárskej politiky v súvislosti s krízou e, verejnej zadlženosti a finančnej nerovnováhy. Ale sú to aj menej očividné, ale nemenej dôležité ponaučenia aby som sa s vami podelil svoje myšlienky. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na tri dôležité veci. Najprv, prečo, e, e, samozrejme sa sústredíme na fiskálnu stabilitu a riadenie krízy, nezabudajme o potrebe e, e, zvyšovať konkurencieschopnosť bez zvýšenia konkurencie schopnosti európskeho hospodárstva, bez, vyšších, e, e, e, bez vyššej hospodárskeho rastu nemôžeme vyriešiť fiskálnu nerovnováhu. Po druhé, existujú náznaky toho, že existujú iné zdroje hospodárskeho rastu. Inovácie sa stávajú hybnou sílou, inteligentné narábanie s ľudskými a prírodnými zdrojmi, väčší dôraz na podnikovú sféru a je možno, že naša budúcnosť bude zelenšia. Po tretie, nesmieme sa vzdať normatívnych požiadaviek s tým, aby hospodársky rast bol trvalo udržateľný a e, viedol k vytváraniu pracovných e, miest. Nehrám sa tu za slovičkami, ale myslím si, že hospodársky rast bez pracovných miest znamená rast bez radosti. Samozrejme, môžeme zobrať viaceré ponaučenie z krízy, a môžeme ich e, zhrnúť jednou vetou. Hospodárske e, e, problémy nezačínajú v hospodárstve. Zvyčajne majú svoj pôvod v politike ľudskej povahe a nekončia sa hospodárstvom tiež. A preto si vyžadujú zásadné riešenie zo strany Európskej únie a členských štátov. Keď hľadáme náležité odpovede, musíme zabezpečiť príslušnú kapacitu aby sme vedeli naraz jednotlivé stromy aj les. Európa potrebujú e, e, e, veľkú e, víziu z hora na dol a e, potrebujeme vidieť detaily z dola nahor. Máme víziu Európy roku 2020. To nie je len jednoduchý nástupca Lisabonskej stratégie. Ide o e, sústredený pohľad, o e, použitie konkrétnych e, meraní e, Ehm, je tu väčší dôraz na riadenie a správu a je tu jasná predstava o reforme na úrovni Európy a členských štátov. Keď sa dívame na stromy, vidíme e, európsky semester, cestovnú mapu, ktorá nám e, poskytuje e, rozmer hospodárskej koordinácie a dohľadu, i keď z hľadiska implementácie integrujúcu úlohu zohráva ECOFIN, aj ostatné formácie rady tiež majú svoju úlohu to znamená, že Rada pre konkurencieschopnosť tiež bude mať e, strategický význam z hľadiska diskusie e, o orientácie Európskej rady. Hlavná úloha spočíva v tom, aby sme zabezpečili koherentnosť e, s hlavnými iniciatívami inovácie integrovaná priemyselná politika. Keď sa dívame na detaily, vidíme tu viaceré problémy takmer pre všetky formácie rady. Niektoré z nich majú dlhšiu tradíciu, niektoré sa objavili e, e, len nedávno. Čo očakávajú e, európske občania a podniky? Musíme prekonať slepú uličku, do ktorej sme sa dostali a musíme zavadzať nové riešenia, aby sme reagovali na novšie výzvy. Dámy a páni, E, Rada pre konkurencieschopnosť má tri e, zásadné riadice princípy, ktorými som sa chcel riadiť počas nášho predsedníctva. Nazdávam sa, že majú kľúčový význam z hľadiska prípravy pôdy. E, ehm, prvá, prvý riadici princíp je jednoduchý nech podnikanie bude menej náročné, odstraňme prekážky, nech spoločnosti môžu fungovať s menšími nákladmi v celej Európe. To má kľúčový význam z hľadiska e, zotavenia sa z krízy, vytvárania pracovných miest a hospodárskeho rastu. Potrebujeme nie podrobnejšie e, úpravy, naopak potrebujeme odstraniť obmedzenia. Podnikanie spočíva vo vytváraní nových hodnôt ale niektoré veci tomu bránia. Napríklad treba e, sa zorientovať e, v regulačnom labyrinte, treba predchádzať e, konfliktom, treba ich riešiť, treba platiť administratívne náklady, transakčné náklady. Keď sa nestredíme, budeme fungovať menej efektívnejšie. Či musíme si vždy klásť otázku, či to, čo robíme, pomáha podnikom, aby sa mohli sústrediť na vytváranie nových hodnôt, alebo nie. Sú tu viaceré problémy, kde máme možnosť e, e povedať áno. Spomeniem najdôležitejšiu problematiku e, zákon o malých podnikoch. E, napriek tomu, že e, tieto podniky vytvárajú veľa pracovných miest a e, tvoria e, veľa HDP, malé a stredné podniky majú problém, pretože ťažko získavajú finančné prostriedky, majú veľké administratívne náklady a zlú internacionalizáciu nákladov. Kľúčovým problémom malých a stredných podnikov nie je to, že sú malé, ale to, že sú osamotené samote Znamená, že nemajú politický e, hlas a váhu, aby mohli e, ovplyvniť politické a hospodárske e, podmienky, najmä regulačný rámec. A práve preto potrebujeme konať jednak na úrovni Európskej únie, ale aj na úrovni členských štátov, aby sme E, e, prekonali túto osamotenosť. Musíme pomôcť týmto podnikom e, získať prístup k financiám, odstraniť administratívnu záťaž, musím pomôcť pri prístupe na zahraničné trhy a posilniť inovačnú schopnosť. Potrebujeme konať, aby sme im pomohli zväčšiť sa a posilniť sa, odkedy Schumacher to povedal. Malé znamená krásne. Chcel by som spomenúť že treba vytvárať politiku, ktorá umožní týmto podnikom rásť ďalej a mali by sme im pomôcť. Ehm, mali možno, že je krásne, ale je ešte krajšie, keď malé sa stane silné a veľké. Aby sme umožnili im prístup k trhom a k financiám, aby sme zjednodušili e, e, regulačný rámec. Maďarské predsedníctvo e, je odhodlné využiť revíziu zákona o malých podnikov a Tešíme sa na dokument komisie, ktorá sa má zverejniť e, na jar. E, v maji e, schválime závery, ktoré vytvoria hlavné prvky budúcej politiky pre malé stredné podniky. Chceli by sme diskutovať o otázkach aj na neformálnej úrovni na neformálnych stretnutiach v Maďarsku. Jednou z hlavných priorít je zníženie administratívnej záťaže a rizika zásahov štátu posilnenie inovačnej e, schopnosti malých a stredných podnikov je tiež e, veľmi dôležité e, v legislatíve o malých a stredných podnikoch. Taktiež koordinácia medzi hlavnými iniciatívami sa stáva stále dôležitejšia, napríklad internalizácia aktivít malých a stredných podnikov. Okrem podjetí na úrovni rady chceme zorganizovať aj konferenciu o malých stredných podnikoch 24. a 5. mája a tam budeme udelovať e, cenu za podnikateľské aktivity a e, vymeníme si osvedčené postupy. Samozrejme, treba znižovať transakčné náklady, ale všetky podniky e, nedokážu využiť plne svoj potenciál. Okrem toho jednotlivé trhy sú fragmentované a preto druhým riadicím princípom pre mňa bude potreba vytvoriť politiku, ktorá bude riešiť problém fragmentácie deformácie trhu a bude podporovať mobilitu v Únie. Odkedy e, pracoval Adam Smith, vieme, že delba práce je zdrojom produktivity pracovných miest. Vieme však, že delba práce je e, obmedzená rozsahom trhu a preto nemôžeme využiť všetky e, všetky prínosy jednotného trhu, iba ak budeme predchádzať fragmentácii trhov. E, fragmentácia trhov spôsobuje viaceré negatívne e, účinky, e, umožňuje vytvoriť zbytočnú prílišnú trhovú sílu, bráni investíciám a vytváraniu pracovných miest, zvyšuje náklady spotrebiteľov. Inak povedené ter- fragmentácia trhu znamená zníženie nášho potenciálu vytváranie pracovných miest a hospodárskeho rastu. To znamená, že náležitá e, regulač- náležitý regulačný rámec e, musí sa e, robiť tak, aby umožňoval odstrániť fragmentáciu trhu. Sú tu aj ďalšie problémy, kde máme možnosť reagovať a povedať áno, sústredím sa teraz na e, jeden e, veľmi dôležitý problém. Európsky e, priestor pre výskum je veľmi potrebný, i keď národné systémy stále fungujú osamotene, izolovanie a majú iba obmedzený európsky rozmer. To znamená, že dochádza k duplikácii, prekryvania a to je nepriateľné v situácii, keď máme málo finančných prostriedkov. Aby sme si poradili s fragmentáciou trhov, sústredíme sa na hodnotenie, prehodnotenie 7. rámcového výskumného programu a v novembri e, sa zverňa správa nezávislých expertov a rada sa e, diskutovala e, o výsledkoch ako profesor ekonomickej geografie. Veľmi zdôrazňujem túto problematiku a nazdávam sa, že Európa sa musí snažiť E, e, pokračovať e, v troch smeroch. Jednak v oblasti vedy pre vedu, kde rozhodujú veci, veda pre ekonomiku a pre spoločnosť s tým, aby sme ozrkadľovali a reagovali na výzvy spoločnosti. Ak sa pozrite na túto správu, zistíte, že obsahuje 10 odporúčaní, aby ste mali aspoň nejakú predstavu zjednodušenie, pre, znamená kvantový e, skok dopredu. Naozaj e, mali by sme e, zjednodušiť a Ja osobne hovorím, že potrebujeme inovácie, nie administráciu. Je to ďalší kľúčový prvok v týchto desiatých odporúčaniach. Treba pripraviť pôdu na väčšiu participáciu členských štátov, ktoré sú nedostatočne zastúpené. Zvyčajne ide o krajiny strednej a východnej Európy ak sa pozriete na e, čísla a o ich podiele, zistíte, že je podstatne e, menšie v porovnaní s e, objemom rozlohou alebo počtom obyvateľov. 24. a 25. februára plánujeme usporiadať konferenciu na vysokej úrovni a tam bude možnosť diskutovať o týchto odporúčaniach a o samotnej správe o v 7. rámcovom programe a v marci sa bude konať stretnutie e, výmena názorov. Pravdepodobne sa pripravia aj závery rady. Ak sa pozeráme na 10 e, odporúčaní, zistíme, že niektoré body e, súvisia s budúcnosťou. Spomenieme iba 3 financovania treba pri najmenšom zachovať. Viem, že o tom budú veľké diskusie do budúcnosti. E, pokiaľ ide o rámcový program 8, ale nezávislí odborníci odporúčajú, aby sme to zachovali. A e, okrem toho, treba e, opustiť súčasný prístup, ktorý je spojený s nízkou dôverou a rizikami k väčšiemu dôrazu na dôveru. Chcel by som vás upozorniť, že na neformálnom stretnutí Rady v apríli by sme chceli rozbehnúť prvú diskusiu o rámcovom e, programe čísla 8 Zniženie nákladov na podnikanie a riešenie e, fragmentácie trhu predstavuje dôležitý nástroj zvýšenia zamestnanosti. Samozrejme, e, podniky by mali dosiahnuť úspech a preto tretím riadicím princípom bude e, vypracovanie politiky spoločenstva na zvýšenie konkurencie schopnosti ekonomiky a podnikov v globálnom merítku. Napriek vysokej úrovni vzdelania a výskumu Európa zaostáva pri eh, komercializácii výsledkov výskumu z hľadiska inovácií. Myslím si, že eh, dôležitá iniciatíva eh, v rámci stratégie 2020 by mala umožniť koordinovať našu činnosť pri vytváraní pragmatických riešení. Chcel by som pripomenúť vyhlásenie pani Angele Merkel, nemeckej kancelárky. Dokážeme zachovať svoju prosperitu v Európe, keď budeme patriť k e, jedným z najinovatívnejších regionov sveta. Na druhej strane e, e, čelíme nedostatku hmotných zdrojov, ktoré sú dôležité z hľadiska prekrytania nášho priemyslu. Treba to riešiť na úrovni Európy a preto si myslím, že iniciatíva v oblasti surovín je veľmi dôležitá a považujeme ju za našu prioritu. Rada pre konkurenceschopnosť vo svojich záveroch ohľadom inovácie E, e, by e, chcela pod vedením maďarského predsedníctva napredovať. Z tohto hľadiska veľmi dôležitou prioritou je európske partnerstvo a tešíme sa na spoluprácu úloha Európskeho inštitútu inovácií a technológií sa tiež zdôrazňuje v inovačnej únii a inštitúcia, ktorá má sídlo v Budapešti, pripravuje svoj program a budeme pozorne sledovať jeho vývoj. Spoločný, e, spoločná iniciatíva z hľadiska programovania má dôležitú úlohu z hľadiska iniciatívy výskumného prieskumu v Európe a musíme hľadať úloho pri realizácii e, tohto programu e, v rámci stratégie Európa 2010. Ako som spomenul, suroviny tiež predstavujú prioritu pre naše predsedníctvo a treba e, posilniť e, e, bezpečnosť dodávok. Očakávame od komisie oznámenie na základe úspešného akčného plánu z roku 2010 a sme pripravení prioritne sledovať túto problematiku na Rade pre konkurencieschopnosť. Samozrejme, všetko bude zavisiť od časového rámca podľa toho, kedy komisia bude schopná predložiť tento materiál. Takže, dámy a páni, v súčasnosti Európa čeli e, dôležitým výzvam a tie si vyžadujú e, veľké úsilie. Máme ambiciozne e, cieľy, aby Európa bola silnejšia. To je našim motom. Európske spoločenstvo patrí všetkým členom a musí ozrkadľovať tradície a aspirácie všetkých členov. To nie len moje vyhlásenie, je to citát Margarit Tečerovej e, z jej dôležitého prejavu. I keď by sme sa mali snažiť rozšíriť naše horizonty, Európska únia patrí všetkým občanom a preto musí reflektovať tradície a aspirácie všetkých občanov. A preto som presvedčený, že Rada pre schopnosť a Európsky parlament by mali úzko spolupracovať ak budeme e, konať spoločne, máme e, veľkú pravdepodobnosť, že prekonáme prekážky, ak urobíme kroky, ktoré znižujú náklady na podnikanie, najmä z hľadiska malých a stredných podnikov. Budeme braniť fragmentácii trhov, najmä v oblasti výskumu a urobíme kroky, ktoré zvýšia globálnu konkurencieschopnosť našich podnikov a výskumných ustanovízní. A to znamená, že prispiejeme k nové Európy. Dámy a páni, dovolte, aby som vedel vďaku španielskému a belgickému predsedníctvam aj predchádzajúcim predsedníctvom za skvelú prácu, ktorú spolu s vami urobili v oblasti priemyslu a výskumu a príslušnej politiky. Chcel by som podotknúť, že Európske predsedníctvo je odhodlené pokračovať v rovnakom duchu a úzko spolupracovať s vami v tejto oblasti urobíme maximum na to, aby sme zrealizovali e, tento prístup spolu s polskými a dánskymi kolegami a aby sme doplnili e, činnosť kolegov z Belgicka a Španielska. Ďakujem pekne za pozornosť a veľmi rád zodpoviem vaše otázky, návrhy a mm, poznámky. Herzlichen Dank. Ich habe jetzt die vďaka vám teraz tých prvých prihlásených do diskusie Um, musíme opol skončiť, takže nechám bežať stopky. Minútu máte každý, pán Görg. Ďakujem pekne, pán predseda, za uh, tu tie úvodné uh, predstavenie. Ja by som chcel povedať, že sa veľmi teším, že maďarské predsedníctvo nevidí len stromy, ale aj ten les a že sa chce zaobrať výskumom a vývojom napriek našej kríze. My súhlasíme s tým, že musíme vytvoriť vnútorný trh a mobilitu na, v oblasti inovácií. Dnes ešte stále existuje veľká priepas medzi starými a novými členskými štátmi vy ste sa naznačili, čo chcete vy ako predsedníctvo urobiť. Je dôležité, aby veľké a malé členské štáty mohli byť zastúpené v rôznych z výskumných programoch. Pán kolega Butikov, dobre, <laughs> bude to ťažké. Pán minister, ja som sa veľmi tešil, že ste tak silne podčiarekli inovácie a keď, ale nepochopil som, čo ste mienili tým, keď ste povedali inováciu na miesto administráciu. Mne, to, pre mňa to je nepochopiteľné, ale je pre mňa dôležité, aký cieľ dávate local economy a za druhé less cost pre podniky podľa Newtona Friedmana platí tá, tá platí veta že keď to bude pre podniky lacnejšie, kto to zaplatí, lebo zadarmo neexistuje. A takisto ste hovorili trust-based approach, ale vždy sa hovorí, že e, dôvera je dobrá, ale kontrola nie je nezanedbateľná. Takže koľko elokovaní chcete pripustiť v trust-based control? a takisto, čo sa týka malých a stredných podnikov, to ste hovorili veľmi liricky, chcete prelomiť ich, ich samotu, ich osamotenosť, ale vy chcete už v máji prezentovať závery, keď to chcete stihnúť. Takže toto bolo veľmi dobré, hovorí pán predseda. Ďalšia rečnička. Pani Kavalio, e, veľmi pekne vám ďakujem za slovo a chcela by som e, pogratulovať e, pánovi ministrovi a naozaj si cením v podstate ten dôraz, ktorý kladiete, kladiete na zjednodušenie postupov táto správa v podstate e, nedávno prijala takéto, e, e, tá, tento parlament prijal takúto správu v znosti na zjednodušenie programov a veľmi dôležitá časť aj z hľadiska komisie je práve implementácia. Komisia začína implementovať isté opatrenia, ale čelia istým problémom aj na rade nie pokiaľ ide o Radu pre konkurencieschopnosť, ale hlavne pokiaľ ide o ministrov financií a hlavne pokiaľ ide o tolerovateľné rizika. Takže bola by som veľmi rada, keby ste nás mohli v podstate informovať o tom, čo bolo prediskutované na týchto zasadnutiach a ako to vlastne v súčasnosti vyzerá. Veľmi pekne ďakujeme, pani Hercog. Veľmi pekne ďakujem eh, za slovo. Vážený pán Št- štátny minister. Ste vlastne e, prvý minister, ktorý e, sa ujal slova z maďarského predsedníctva na našom výbore a chcem vám pogratulovať k tomu, čo ste povedali. Samozrejme, že mne je jasné, e, že je KO veľmi dôležitou prioritou, ale sú tam isté ťažkosti. E, ide tam hlavne v podstate o zadlženosť. Zadlženosť nie pokiaľ ide o jednotlivé e, krajiny, ale zadlženosť e, vzájomne medzi sebou. O tom by sme chceli niečo počuť. Okrem toho, okrem inovácií musíme samozrejme zlepšiť aj absorba, absorpčnú schopnosť malých podnikov. Ide tu aj samozrejme o digitálne záležitosti, o presun na isté technológie, ktoré umožňujú viac a to si samozrejme využi, e, vy, vyžaduje isté znalosti, naozaj najmodernejšie znalosti. Veľmi sa teším na to, že sa bude konať konferencia e, týkajúca sa malých a stredne veľkých podnikov. Ja uh, ale by som bola nerada, keby každý rok v podstate vždy v rámci e, nového predsedníctva sa takýto týždeň e, pre malé a stredné podniky organizuje. A Polsko plánuje, že niečo takéto bude robiť a chceli by ste, mohli, mohli by ste nám k tomuto povedať niekoľko uh, slov k tomuto. Um, takže budem sa o to sa, každopádne snažiť. Ak mi dovolíte, budem odpovedať po maďarsky. Máme e, prestrom častokrát nevidíme e, les, respektíve prelez nevidíme stromy. A to sú veci, ktoré sa samozrejme dostali na môj stôl. Mám veľmi veľa takýchto materiálov. Hovorili ste samozrejme o uh, politike týkajúcej sa vesmíru, o digitálnej politike a tak ďalej. Takže samozrejme, že by sme mali vidieť aj les, nie len jednotlivé stromy. A potom, pokiaľ ide o tú druhú otázku, tam ste sa pýtali aj na priebežnú správu. Priebežnú správu v rámci 7. programu pre vedu a výskum. A považujem za veľmi dôležité, aby tieto výskumné ústavy skutočne mali nejaké e, príležitosti, možnosti e, v nadväznosti na takéto financovanie a s profesorom Beckera e, Beckerom z LSE som sa o tomto rozprávala. Naozaj sme sa snažili v podstate zistiť, že v čom sú isté problémy. Samozrejme, že existujú mnohé dôvody, prečo 40 rokov po svetovej vojne Eh, v podstate sa v mnohých krajinách vyvíjala eh, priemyselná politika nesprávnym smerom a tak ďalej. Na to sú mnohé dôvody. Ale potrebné je isté veci eh, patrične zhodnotiť a mnohí moji kolegovia, ministri to naozaj potvrdili. Sú veľmi vážne problémy a jedným z nich je ten problém, že nemáme vlastne podpornú infraštruktúru. A to je práve otázka, o ktorej by sme mali diskutovať. Mohli by sme v podstate túto um, infraštruktúru, ktorá by mala byť tým pozadím, ktorá by vlastne držala uh, tento vývoj, uh, naozaj ďalej uh, rozvíjať. A súčasne samozrejme práve tak hovoríme, že by sme mali prispievať k tomu, aby sa bolo možné dosahovať excelentnosť. A vyzerá to tak, že v stredo- a východoeurópskych krajinách budeme musieť najprv v podstate vybudovať túto podpornú infraštruktúru. Keď sa pozrieme napríklad na to, že aký je podiel e, úspešných návrhov a to podstate sa pohybuje medzi 15 a 20 percentami. A nie všetci samozrejme môžu byť e, výťazmi, ale e, ten podiel výťazov, pokiaľ ide o predložené e, návrhy, by mal byť v podstate rovnaký medzi, pokiaľ ide o krajiny západnej a východnej Európy. Ale častokrát v podstate im chýba tá infraštruktúra, ktorú títo výskumní pracovníci naozaj potrebujú. To znamená, že hovorilo sa e, o tom, že by to mali byť inovácie na miesto administratívy, na miesto byrokracie. Áno, to presne zodpoveda e, tomu, ako v súčasnosti vyzerá tá situácia. Keď sa pozrieme na výskumníkov a e, keď ich v podstate zahrňame rôznymi formulármi, ktoré musia vyplňať a tak ďalej, majú potom veľmi málo práce pre skutočný výskum. A v mnohých e, prípadoch títo výskumní pracovníci, keď vlastne si uvedomia, že koľko je administratívnej práce spojenej s takýmito projektami, tak e, častokrát sa to e, jednoducho vzdávajú. A práve táto administratívna kapacita je to, čo chýba Eh, v týchto eh, východo- a stredoeurópskych krajinách. Naozaj eh, súhlasím s tým citátom, že neexistuje nejaký obed zadarmo, ale to nie je Milton Friedman, pretože existuje obed zadarmo, ale obyčajne stojí dvakrát toľko respektíve takýto obed zadarmo nemá nejakú cenu. Takže každý samozrejme má svoju cenu, svoju hodnotu. A každopádne vždy sú tieto veci spojené aj s administratívnymi záležitostiami, ale pokiaľ ide o tieto výskumné činnosti a hlavne mali by sme sa v podstate zamyslieť nad tým, že ako by sme mohli podstate tieto administratívne e, záležitosti odbúrať, pretože medzi výskumom a inováciami a financovaním výskumu a inovácií e, existujú obrovské rozdiely. Pretože ak by som to mal naozaj jednoducho sformulovať, keď sa my pozeráme na výskum čiste ekonomicky, keď tak povediať v podstate e, dávame isté finančné prostriedky, tak čakáme v podstate, že e, získame nejaké nové znalosti, ktoré sa dajú istým spôsobom speňažiť. A keď chceme budovať inovatívne stratégie, tak by sme skutočne mali istú cenu za to zaplatiť. Zjednodušenie, ja si myslím, že áno. Máme pracovnú skupinu ministrov ktorí príjmajú isté opatrenia a samozrejme, že chceme v podstate predložiť isté praktické riešenia, ako by bolo možné zjednodušiť tieto veci. Pokiaľ ide o týchto ministrov, oni v podstate presadzujú tzv. trojročný prístup a chcú sa zaoberať konkrétnymi opatreniami, ako zjednodušiť všetky tieto postupy. A tá posledná otázka. Tá tretia otázka sa týkala zadlženia podnikov medzi sebou vzájomne. Ja som presvedčený, že tie kroky, ktoré robí Rada pre konkurencieschopnosť v tejto, z tohto hľadiska pokiaľ ide o túto otázku, ja si myslím, že je presadzovanie veľmi dôležité, presadzovanie zákona. V každom e, členskom štáte je potrebné trvať na tom, aby vlastne takéto presadzovanie zákona skutočne dobre fungovalo, pretože toto sú veci, ktoré naozaj stoja v centre záujmu Rady pre konkurencieschopnosť a samozrejme, že je veľmi dôležité aj to, aby sa e, zbytočné náklady znižovali pre tieto firmy. Bohužiaľ, kvôli organizačným dôvodom nie je jednoducho možné e, zorganizovať takýto týždeň malých a stredne veľkých podnikov a ja osobne to považujem naozaj za vec, ktorej mi je veľmi ľúto a veľ, za veľkú škodu, že vlastne sme to nemohli zapracovať do našej agendy. Pán minister, veľmi pekne vám chcem poďakovať za to, že ste k nám prišli. Ďakujeme vám za to, že ste nám odovzali zaujímavé informácie. Chcem sa vám poďakovať, že vďaka vám, vašej pomoci sa nám naozaj podarilo veľmi intenzívne diskutovať o týchto veciach a dostali sme od vás veľmi presné, precízne odpovede. Takže sa vám veľmi pekne chcem poďakovať a naozaj nám e, imponovalo to, že ste v týchto rôznych jazykoch takýmto perfektným spôsobom reagovali a dúfam, že sa budeme vidieť aj častejšie. A naši kolegovia boli e, u vás v Maďarsku koncom e, minulého roka a takisto boli veľmi nadšení vašim prijatím a tým, čo ste pre nich urobili. Takže vám veľmi pekne ďakujem. Týmto by som chcel uzavrieť e, dnešné zasadnutie nášho výboru a chcel by som vás požiadať o to, keby ste láskavo, prosím, odišli z miestnosti podľa možnosti čo najtichšie. Potrebujeme každú minútu, takže vás chcem požiadať, aby ste láskavo čo najrychlejšie opustili miestnosť, pretože máme ešte zasadnutie koordinátorov.